So, dear colleagues, it's necessary to start. Kolegovia, musíme teda začať. E, som nešťastná, že kolegovia tu ešte nie sú, ale najdôležitejšie osoby, koordinátori e, skupín, pán Haber a Evelyn Gebhardt a pán Rutovic sú tu, ako aj komisia je tu zastúpená. No a môžeme teda začať. A keďže máme teraz české predsedníctvo, prejdem do češtiny. Vážení priatelia, chcela by som predstaviť pána ministra Žímana, ktorý je ministrom pre obchod a priemysel. Je tiež bývalým ministrom dopravy a ďalej by som chcela predstaviť pána Zajíčka, ktorý e, reprezentuje kontakt so stálym zastúpením Českej republiky pre záležitosti týkajúce sa nášho výboru. A ešte tu máme kolegyňu Knoblovu, tiež zo stáleho zastúpenia Myslím, že najdôležitejšie pre záznam a ďalšie e, vystúpenie, e, na ďalšiu diskusiu by sme si mali na počet pána ministra. Máme len 3,5 mesiaca na prejednanie našich správ a je to otázka skutočne priorít, ktoré e, usmernia možnosti ukončiť rokovania o niektorých správach. Ja som sa dnes už s pánom ministrom stretla, vymenili sme si názory na možné technické usporiadanie tak, aby aj výstupy z nášho výboru mohli byť efektívne dokončené tam, kde je to najefektívnejšie. A teraz teda, vzhľadom na čas, ktorý nám už trošku utekol, dám slovo e, pánu ministrovi, nám predstavil svoje predstavy. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Dámy, poslankyne, páni poslanci, na úvod by som sa chcel poďakovať za možnosť prezentovať na pôde tohto výboru priority českého predsedníctva v oblasti, ktorá sa týka vnútorného trhu a ochrany spotrebiteľa. Našu prácu by sme chceli nadviazať na výsledky pred, práce predchádzajúcich predsedníctiev. V tejto súvislosti chcem zúrazniť kvalitnú spoluprácu v rámci predsedníckej trojky medzi Francúzskom, Českom a Švédskom. Spoločne e, sme sa dohodli na prioritách v našom spoločnom 18-mesačnom programe. A z tohto 18-mesačného programu vychádzajú aj priority českého predsedníctva. Chceli by sme kvalitne spolupracovať, chceli by sme mať dobré vzťahy medzi radou a parlamentom. A to tak, aby naše vzájomné rokovania v spolurozhodovacích procedúrach boli čo najefektívnejšie vědomi toho že se blíží konec funkčního období evropského parlamentu a že tudíž máme pouze omezený čas na projednání eh, nezbytných předloh. musíme být proto efektivní a tohoto omezeného času využít protože jedině tak zvládneme významně pokročit u otevřených otázek. priority českého předsednictví obecně lze stručně vyjádřit třemi e tedy ekonomika energetika a evropa a svět jak je představil minulý týden v evropském parlamentu český premiér topolánek. ústředním motivem je pak heslo evropa bez bariér. jsem přesvědčen že právě s vaším výborem můžeme řadu přetrvávajících bariér odstranit česká republika nevstoupila do své předsednické role v jednoduchém období. Eh, českému předsednictví připadá nelehká úloha společně s vámi čelit finančním a hospodářským problémům evropských zemí ale vlastně celého světa. v prosinci loňského roku se členské státy dohodly na evropském hospodářském plánu obnovy který obsahuje řadu krátkodobých opatření jako například zrychlené čerpání prostředků ze strukturálních fondů urychlení a zjednodušení přístupu financování malých a středních podniků prostřednictvím evropské investiční banky což je konečně i naplňování small business actu eh, také. krátkodobá opatření musí být v souladu se středně a dlouhodobými cíli a politikami. potřebujeme v oblastech které se do značné míry týkají kompetencí vašeho výboru jako jsou vnitřní trh eh, ochrana spotřebitele či snižování administrativní zátěže společný postup. jsem přesvědčen že jedním z hlavních předpokladů pro úspěšné překonání hospodářských problémů je plně fungující vnitřní trh. ten považuji za jeden z největších úspěchů dosavadní evropské integrace české předsednictví proto bude apelovat na dodržování principů fungování vnitřního trhu na dodržování pravidel které si státy předsevzaly podepsáním zřizovacích smluv protože smlouvy je třeba plnit nejen v dobrých časech ale také a možná zejména ve špatných časech. evropa bez bariér nemůže být evropou bez pravidel měli bychom se proto jednohlasně postavit za závazek k podpoře zdravého konkurenčního prostředí a zachovat rovná pravidla pro všechny subjekty. naplnění motta evropa bez bariér je proto dnes více než kdy jindy důležitým předpokladem k dosažení konkurenceschopné ekonomiky která obstojí nejen v evropském ale zejména v globálním měřítku unie je založena na myšlence sdílených hodnot z nichž nejcennější je určitě myšlenka svobody. svoboda má však také rozměr ekonomický. je to svoboda trhu svoboda plně zúročit vlastní talent v konkurenci s ostatními hráči svoboda najít a zvolit si hřiště na kterém chci v rámci pravidel hrát. české předsednictví chce aby se vnitřní trh dostal do popředí zájmu. naší hlavní prioritou je volný, v této oblasti je nyní volný pohyb služeb chceme proto zdůraznit potřebu včasné správné a jednotné transpozice směrnice o službách. mohu vám oznámit že v české republice byl příslušný transpoziční zákon schválen před fourteen dny vládou a postoupen k projednání do parlamentu. myslím že jsme je první zemí ve které vláda tento transpoziční zákon schválila. E, musím konstatovat že to není jednoduchá práce že transpoziční zákon zasahuje do v našem případě a myslím si že to bude i v případě ostatních zemí do několika desítek různých zákonů v různých oborech činnosti a že chceme li stihnout termíny které jsou ve směrnici dány je nejvyšší čas k tomu přistoupit na celoevropské úrovni. co se týče volného pohybu služeb který nám skutečně leží na srdci pořádáme za dva týdny na toto téma konferenci o budoucnosti služeb na vnitřním trhu na kterou přijalo pozvání několik členů vašeho výboru za což děkujeme. překážkám na vnitřním trhu se bude věnovat i březnová konference na nejvyšší úrovni rozšíření evropské unie pět let poté pod záštitou premiéra topolánka předsedy komise barrosa a komisaře almuniho jejím hlavním cílem je připomenout si že z rozšíření evropské unie profitovala unie jako celek staré i nové členské země. za další značnou pozornost budeme věnovat také projednávání legislativních návrhů v oblasti volného pohybu zboží. nejprve bych chtěl eh, jménem rady poděkovat vašemu výboru zpravodajům a týmům za dobrou práci při projednávání směrnic o zjednodušení transferu obranných produktů respektive o zadávání zakázek v oblasti obrany tedy tzv. obranný balíček. dosažení dohody v prvním čtení lze považovat za významný úspěch a pokrok. české předsednictví bude nadále usilovat o zjednodušení podmínek přístupu na trh pro výrobce a zjednodušení právních předpisů konkrétní rovině budeme pokračovat v projednávání legislativy v oblastech stavebních výrobků motorových vozidel kosmetických výrobků a strojních zařízení pro aplikaci pesticidů. směrnice o stavebních výrobcích sníží administrativní zátěž výrobců zejména malých a středních podnikatelů a zajistí volný pohyb stavebních výrobků v rámci společenství stejně tak nařízení o motorových vozidlech přispěje ke konkurenceschopnosti evropského automobilového průmyslu tím že předpisy budou zjednodušeny. české předsednictví má rovněž silný zájem na zjednodušení pravidel pro podnikání. v oblasti lepší regulace better regulation se soustředíme především na problematiku snižování administrativní zátěže podnikatelů. je to oblíbený evergreen e, konec konců je zde dlouhodobý závazek snížit administrativní zátěž podnikatelům e, ukládanou evropskými předpisy až o twenty five do roku. two thousand and twelve my máme zkušenost s touto problematikou z domova z české republiky kde jsme se zavázali snížit administrativní zátěž podnikatelů o twenty do roku two thousand and ten a já musím z vlastní zkušenosti říct že to je nejtěžší práce kterou jsem kdy dělal protože je to mravenčí práce která vyžaduje plné nasazení trpělivost která nepřináší jednoduché politické body e, protože je víceméně neviditelná a kterou nelze dělat s úspěchem bez toho že se dělá dlouhodobě nikoliv nárazově. E, tím chci říct že náš závazek na evropském kolbišti v rámci českého předsednictví snižovat administrativní zátěž podnikatelů nemůže být jednorázový krok to není jednorázový závazek to musí být závazek každého předsednictví Eh, ať už bude předsednickou zemí kdokoliv protože jinak tento výsledek tento závazek nebude naplněn. Eh, zvláště v současné době ekonomických obtíží má snižování ekonomické administrativní zátěže dvojnásobný význam především pro malé a střední podniky pro něž jsou tyto náklady podstatnou částí výdajů pro úspěšné naplnění tohoto cíle směrem k podnikatelům je nicméně nutné abychom se zaměřili na existující legislativu na prověřování existující legislativy ale také abychom přemýšleli e, v tomto duchu také při přijímání jakýchkoliv nových návrhů v této souvislosti je nutné trvat mimo jiné na důsledném vyhodnocování a srozumitelné prezentaci administrativní zátěže také u všech nových návrhů které předkládá komise. dále pokud jde o malé a střední podniky během následujících šesti měsíců se chceme zaměřit na realizaci konkrétních opatření vyplývajících z evropského aktu pro malé podniky a akčního plánu v legislativní oblasti se chceme zasadit o dosažení pokroku ve vyjednávání návrhu nařízení o statutu evropské soukromé společnosti a připravované revize směrnice o opožděných platbách kterou má komise zveřejnit v únoru. jak už jsem řekl vzhledem k situaci ekonomické je obzvlášť důležité usnadnit malým a středním podnikům přístup k financím zejména prostřednictvím zvýhodněných úvěrů rizikového kapitálu či poskytování záruk aby podnikatelé nemuseli omezovat výdaje na rozvojové aktivity. dosud eh, zatím jsem více hovořil o podnikatelích. má to svou logiku podnikatel je hybatel jak v praze loni řekl předseda unie malých a středních podnikatelů podnikatel je sociální hrdina a já s tím nemohu nesouhlasit. nicméně podnikatelé se samozřejmě neobejdou bez spotřebitelů a je více než důležité aby spotřebitelé důvěřovali ve fungování společného vnitřního trhu Eh, hovořím teď o návrhu směrnice o právech spotřebitelů. návrh má několik významných cílů odstranění přetrvávajících překážek maloobchodního vnitřního trhu odstranění zátěže evropských podnikatelů cíl zjednodušit stávající legislativu aktualizovat ji pro podmínky současnosti. Eh, pro nás je samozřejmé že se pokusíme pokročit s projednáváním tohoto návrhu co nejvíce. já sám osobně jsem ho již dvakrát projednával s komisařkou kuněvou. naproti tomu ale jsme také realisté a jakkoliv bychom si přáli pokrok tak vidíme že schválení návrhu během našeho předsednictví zkráceného předsednictví svým způsobem je spíše nereálné víme dobře že návrh byl postoupen do schvalovacího procesu teprve před třemi měsíci. navíc jde o téma velmi citlivé v němž se střetávají a budou střetávat názory subjektů i zemí které přistupují k míře ochrany spotřebitelů a její regulaci různě. E, týká se to zejména návrhu na založení principu plné harmonizace kdy si země nebudou moci ponechat v platnosti ta ustanovení která by šla v ochraně, v ochraně dále. na druhé straně si nelze představit že by eh, směrnice byla založena na eh, maximální ochraně kterou uplatňují některé státy s tím zase nebudou souhlasit jiné státy. z tohoto důvodu eh, je evidentní že při projednávání na národních úrovních nastanou v těchto mnoha zemích různé problémy. E, na druhou stranu je třeba vnímat že ten návrh je pozitivní že odstraňuje překážky fungování vnitřního trhu a zjednodušuje právní prostředí jak pro spotřebitele tak pro podnikatele a z tohoto důvodu je třeba aby všichni vyvinuli maximální úsilí a dobrou vůli k nalezení rozumného a vyváženého konečného znění my v tuto chvíli e, zamýšlíme předložit podklad pro politickou debatu ministrů na toto téma na květnové radě pro konkurenceschopnost a tam bychom chtěli založit základ který by v následujícím období umožnil významný pokrok. vedle kvalitních právních předpisů je důležitou podmínkou pro fungování vnitřního trhu i ochrany spotřebitele také samozřejmě vymahatelnost práva. pečlivě sledujeme aktivity komise v této oblasti. E, v současnosti je pozornost směřována k otázce kolektivního odškodnění spotřebitelů. komise vydala v této věci koncem listopadu zelenou knihu pro hromadné vymáhání práv a na základě ní byla zahájena veřejná debata na toto téma přiznám se že my v tomto okamžiku máme pochybnosti o nezbytnosti jednotného evropského systému hromadného vymáhání. přikláníme se k názoru že cíle této iniciativy lze dosáhnout i s využitím stávajících nástrojů včetně alternativních způsobů řešení, eh, sporů. Eh, nicméně eh, jsme připraveni vyčkat závěrů konzultací a pak zváží další postup včetně politické debaty na květnové radě pro konkurenceschopnost. během našeho předsednictví rovněž očekáváme vydání druhé hodnotící zprávy o spotřebitelských trzích. monitorování fungování vnitřního trhu pro podnikatele i spotřebitele podporujeme. závěrem mi dovolte zmínit ještě dva významné legislativní návrhy které se dotýkají byť částečně i vašeho výboru. Eh, je to v oblasti telekomunikací. naší prioritou v oblasti telekomunikací hovořili jsme o tom dopoledne na výboru itre je eh, tzv. telekomunikační balíček. tady navazujeme na práci francouzského předsednictví která eh, byla velmi ambiciózní nicméně mm, rada ministrů na podzim loňského roku jednomyslně schválila eh, verzi rady nicméně je nám všem známo že mm, rozpory mezi představou komise parlamentu a rady jsou poměrně značné. jinými slovy to dědictví které jsme zdědili je obtížné. nicméně ambicí naší je přijetí telekomunikačního balíčku nejpozději na červnovém zasedání rady pro telekomunikace e, což znamená že máme tři měsíce na dojednání kompromisního textu. E, i když přijetí balíčku je pro všechny společným zájmem Eh, přesto bude možno dosáhnout dohody jen tehdy když všechny strany budou se snažit a budou hledat eh, vzájemný kompromis vzájemné porozumění jednoduše řečeno bude nutno ustoupit ze svých stávajících vyjednávacích pozic. podstatnou část balíčku tvoří tzv. směrnice o právech občana která reviduje směrnici o univerzální službě o ochraně soukromí a údajů v elektronických komunikacích. tady mohu konstatovat že rada i parlament mají podobnou pozici u většiny opatření tohoto návrhu. nicméně eh, tento návrh je součástí celého telekomunikačního balíčku kde situace je obtížnější. Eh, poslední oblastí mm, No, tou druhou, tím druhým návrhem eh, v rámci telekomunikací je eh, oblast eh, regulace roamingových služeb. my jako české předsednictví jako česká republika takhle bych začal jako česká republika jsme byli jednou z mála zemí které vyjadřovali velmi silné pochybnosti o smysluplnosti e, regulace cen roamingu nicméně e, byli jsme e, osamoceni myslím společně se španělskem jsme měli k tomuto výhrady a jako české předsednictví samozřejmě tuto situaci respektujeme a očekáváme že dojde k nějakým dohodám a diskuzím ve eh, kterých se sblíží návrhy eh, komise a rady které jsou si velmi, relativně velmi blízké a stanoviska evropského parlamentu. myslím si že i zde je možné dosáhnout shody eh, v prvním čtení a přijetí návrhu na radě pro telekomunikace v červnu vážené pani poslankyne páni poslanci mm, to je zhruba všechno co bych chtěl eh, v oblasti vnitřního trhu a ochrany spotřebitele zde eh, říct jako priority našeho předsednictví které nezačalo jednoduše které bude po celou dobu provázeno eh, ekonomickými problémy ze kterých budeme hledat cestu a které bude omezeno e, končícím mandátem e, evropského parlamentu. E, přesto věřím že v mnoha oblastech které jsem zde vyjmenoval dosáhneme vzájemné shody a budeme moci konstatovat že jsme pokročili dále tak jak jsme si naplánovali. děkuji a jsem připraven na diskusi. E, pane ministře, velice vám děkuji. E, oceňuji... Vážený pán minister, ďakujem vám pekne za vaše vystúpenie. Som rada, že ste zdôraznili obidve aspekty vnútorného trhu, tak podnikateľov ako aj spotrebiteľov. Niektoré vlády túto otázku spotrebiteľov a ochrany spotrebiteľov väčšinou podceňujú. Tiež by som chcela oceniť a trochu sa možno aj pochváliť tým, že Česká republika dokázala prejsť zložitou cestou a dokázala implementovať smernicu o službách v ktorej sme schválili asi 40 zákonov. V tomto smere máme naozaj ideálnu pozíciu na to, aby sme mohli koordinovať tieto aktivity, tieto práce aj v iných členských štátoch a chceme vás e, priviesť k tomu, aby sme ku koncu tohoto roka, teda tí poslanci, ktorí tu opätovne budú aj v ďalšom legislatívnom období, aby sme mohli zhodnotiť, ako sa implementuje smernica o službách, ktoré sme sa venovali asi celých 5 rokov. Chcela by som pozvať pána ministra na Deň spotrebiteľov, ktorý sa bude konať 16. marca tu v Bruseli a bude prítomná aj pani komisárka Kuneva a tiež tu bude aj pani predsedníčka McCarthy. Otázka ale je, že či z dôvodu zasadnutia českej vlády. V tento deň budete môcť prísť, ale pozývam vás alebo zástupcu vášho ministerstva, pretože to je naozaj dôležité stretnutie a sme veľmi radi, aby sme takýmto spôsobom oslovili európskych spotrebiteľov. Vážený pán minister, chcem len zdôrazniť to, že tento výbor teda vy ste aj zdôraznili eh, potrebu dodržiavania záväzkov, ktoré tento výbor samozrejme rešpektuje a motivuje k ich naplňaniu, no a v oblasti tovarov sme sa výrazným spôsobom posunuli. E, zasadali sme k rôznym témam, ako napríklad uvádzaniu výrobkov na trh a z dôvodu ázijskej konkurencie, respektíve nekvalitných dodávok z Ázie, je to naozaj jedna z tých dôležitých kľúčových vecí a posilnili sme zodpovednosť za dodávateľov. K tejto téme sa ešte vrátime. Teraz by som chcela požiadať teraz koordinátorov, aby sa vyslovili za rôzne skupiny, ktoré tu sú aby oni možno komentovali k týmto prioritám Českého predsedníctva a vyjadrili sa. Najprv má slovo Malcolm Harbour za EPPED. Nech sa páči. Uh, Ďakujem pekne, Suzana. Ďakujem za slovo. No a chcem prvom rade povedať, že ďakujeme pánovi ministrovi veľmi pekne za jeho vystúpenie. No a takisto chcem povedať, že pani Rojtová je vynikajúcou kolegyňou v našej skupine a sme veľmi radi, že nám predseda pri tomto stretnutí, hoci samozrejme nám je ľúto, že Ali McCarthy s nami dnes nemôže byť, ale sme veľmi radi, že tu dnes ste obidvaja. V každom prípade sme veľmi radi, že máte aj ambície ktoré ste nazvali e, obnovením dôležitosti vnútorného trhu. My v tomto e, výbore máme pocit, že sme to do istej miery už spravili, ale E, rozhodne asi máte aj vy pocit, že je nevyhnutné posilniť túto tému, posunúť ju trochu ďalej. Ale ako Zuzana hovorí, to, čo sa nám podarilo v tomto výbore, je to, že sme posunuli otázku vnútorného trhu a spotrebiteľských práv dopredu. Posunuli sme to ďalej. Práve kvôli tomu, že sme naozaj chceli, aby sme mali dobre informovaných spotrebiteľov so silnými právami, ktorí dokážu využiť plný potenciál tohoto spoločného trhu. A máme v tomto smere pripravených mnoho spoločných projektov, ktoré ste spomínali. V tomto kontexte by ma zaujímalo, možno aj to, aby ste trochu hĺbšie popísali, aké sú vaše ambície v práci na eh, legislatív v oblasti práv spotrebiteľov pretože názor tohoto výboru je ten, že nebudeme mať dosť času na to, aby sme dokončili prvé čítanie legislatívy počas vášho predsedníctva, ale mohli by sme výrazným spôsobom napomôcť tým, že, budeme môcť, že sa budeme snažiť preskúmať niektoré strategické témy už dopredu a takýmto spôsobom tieto dohody vlastne vytvoria priestor pre ďalšie predsedníctvo, tak aby dokázala túto tému spracovať a posunúť ďalej. Chcel som len povedať niekoľko ďalších vecí. Chcel som vás ešte trochu chytiť za slovo ohľadom toho balíčka eh, telekomunikačnej, teda o telekomunikačných službách, keďže som koordinátorom aj spravodajcom k dôležitej časti tohoto balíčka prvom rade si myslím, že ste boli trošku, že ste hovorili tak zahmlenie o vašej pozícii bolo to také trochu spochybňujúce, ale parlament povedal, že sme naozaj ochotní dospieť k dohode počas vášho predsedníctva. A nielen to. Počas minulého piatku sme vám zaslali zoznam politických oblastí, na ktorých chceme pracovať a s indikáciou rôznych priorít. A vytýčili sme tiež aj jasný harmonogram toho, že čo treba spraviť. A Eh, boli sme trochu vystrašení tým, keď ste hovorili, že to chcete schváľovať v júni. My o tom chceme eh, hlasovať v apríli a pevne verím, že eh, s vašim súhlasom to bude potom, ako ukončíme druhé čítanie. Nechceme, aby ste to odložili až na jún na schváľovanie. To rozhodne nie. A to znamená, že to bude dávať veľké úsilie. Vnímame to tak, že 17. marca vaša rada telekom- o telekomunikáciách bude v tomto smere zohrávať kľúčovú dôležitosť a chcem len zdôrazniť to, čo sme povedali aj vašim kolegom. A to je práve to, že pre tento parlament je naozaj veľmi dôležité, aby ste prizvali spravodajcov a tieňových spravodajcov na toto stretnutie, pretože dokážeme na ministerskej úrovni vyriešiť niektoré z tých dôležitých kľúčových tém, ktoré ešte stále môžu byť otvorené a pri ktorých bude nejaký, pri ktorých sa objavia nejaké problémy. Ale pevne verím, že do tohto času sa nám podarí ten, to jadro tej práce spraviť. Ak teda chcete dokončiť túto prácu, ak chcete dokončiť druhé čítanie v apríli, tak v tom prípade sme naozaj odhodlaní urobiť všetko preto, aby sme to stihli a moji kolegovia ma v tomto podpori, ale budeme potrebovať vašu podporu, aby sa nám to podarilo. No a k roamingu, o tom budeme hovoriť aj dnes popoludní. Mnohí z nás majú výhrady, najmä čo sa týka toho príliš rídného a možno príliš eh, intruzívneho, príliš eh, zasahujúceho eh, trhu, ktorý sa, príliš silného zasahovania do trhu, ktorý sa vyvíja veľmi rýchlo. Je nám jasné, že niektoré eh, aspekty vlastne škrtania cien alebo teda obmedzovania cien, znižovania cien majú dopady na spotrebiteľov, čo sa potom prejaví vlastne v inými spôsobmi na trhu. Podporujeme snahu komisie, aby sa spustila konkurencia na trhu, ale obávame sa toho precedentu v smere nejakých dlhodobých snách o kontrolu trhu. Ako som už povedal predtým, a môžete alebo nemusíte so mnou súhlasiť, riešiť. Nechceme, aby sa mobilné telefóny a mobilná komunikácia stala ďalšou spoločnou polnospodárskou politikou, kde bude komisia definovať ceny pre celý rad rôznych služieb v mobilnej telekomunikácii. A ak to teda vlastne bude, e, e, ak budeme definovať aj ceny za SMS-ky a prenosy dát okrem medzinárodného roamingu, tak to bude ďalší príklad vlastne neúspešného regulovania trhu. V tomto smere musíme byť naozaj veľmi opatrní a nemali by sme sa jednoducho len podpísať pod nejakú bianko, e, pod nejakú bianko poukážku na akékoľvek zmeny v týchto oblastiach. E, treba povedať, že podporujeme maximálnu možnú možnú mieru transparentnosti a naozaj aj e, súhlasíme e, v oblasti, máme, máte našu podporu v oblasti znižovania takých základných cien alebo tých globálnych cien, ale v zásade je nevyhnutné, aby sme aplikovali trochu zdravého rozumu a trochu opatrnosti pri tejto veľmi dôležitej a veľmi citlivej téme, ale treba povedať, že tu ešte nechám priestor ďalším kolegom, ktorí sa vás spýtajú na služby a na ďalšie témy. Vítame vaše ambície, no a tešíme sa na vašu spolu, na spoluprácu s vami, čo bohužiaľ bude len veľmi krátkým obdobím, ale pevne verím, že to bude mať dlhodobé dopady a účinky. Ďakujem pekne, hovorí pani predsedajúca, pani Evelyn Park za PSE. E. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. A ja by som sa chcela poďakovať, že ste si našli čas navštíviť nás aby ste nás informovali o vašich prioritách v oblasti vnútorného trhu a ochrany spotrebiteľa. V minulosti sa ukázalo, že mm, je to správne a dôležité stretávať sa. Smernica o službách naznačila, že prostredníctvom spolupráce nielen v rámci parlamentu, ale aj s radou ministrov je možné nájsť mm, rozumné riešenie. A síce riešenie, ktoré dáva do popredenia nielen hospodárstvo, ale aj práva zamestnancov a to je dôležitá vec. A tu by som sa chcela dostať k zásadnej otázke, ktorá mm, ma veľmi e, zamestnáva. E, čítala som to v článku Václava Klauza vo veľkých nemeckých novinách a síce o spravodlivosti e, ochrany zamestnanca, e, respektíve o týchto právach, ktoré sú prekažkou e, v zamestnaní na vnútornom trhu. A teda mňa by zaujímalo, ako sa vystaviate k tomu, či je to tiež aj vaša pozícia ako pozícia predsedu rady, pretože spomínali ste mnohé dobré veci, chcete Európu bez prekážok, čo chcem aj ja a chcete um, voľný pohyb služieb, aj ja to chcem, chcete voľný pohyb tovarov, aj to chcem, chcete pekný veľký vnútorný trh, Európu a ja tiež. Takže nemáme žiadne uh, rozdiely v našich cieľoch a preto je to dobrá vec. Len mám pocit, že pri definícii toho, čo je vlastne za tými všetkými peknými vetami, e, je obrovská priepasť mám pocit, že ja to vnímam tak, že e, chceme tvoriť spoločný trh, v ktorom sociálne práva, práva e, spotrebiteľa, práva ochrany e, životného prostredia majú veľkú hodnotu a keď počúvam vás, tak mám pocit, že pre vás vnútorný trh je len voľné hospodárstvo, kde si trh všetko upravuje sám. A to ja nemôžem podporiť, pretože e, to sociálni demokrati a sociálne demokratky akceptovať nemôžu. My sme to videli aj z finančnej krízy, že kam to speje, keď sa uberáme touto cestou. Čiže musíme o tom trošku presnejšie diskutovať, čo je na pozadí toho všetkého a ktorým smerom sa chceme uberať v tejto oblasti. A mám pocit, že asi nechceme úplne to isté. Druhá dôležitá vec je ochrana spotrebiteľa. Dnes ráno sme diskutovali tu vo výbore o tom, a vy ste o tom práve tiež hovorili, veľmi sa o tom intenzívne diskutuje v Rade ministrov, či chceme plnú harmonizáciu alebo nie. A ja som jasne povedala, že ja chcem, aby sme rešpektovali to, čo je v zmluvách. A mm, vybrala som si teda aj ten text. Čo je v tých zmluvách e, o Európskej únii? Článok 130, 153 je veľmi dlhý, preto ho nebudem čítať celý, ale Piatý odsek je ten, o ktorý tu ide. A tu sa píše, že e, opatrenia podľa oceku 4 nebránia členským štátom v tom, aby prijali prísnejšie ochranné opatrenia alebo aby ich zachovali. Tieto opatrenia musia byť zložiteľné s touto zmluvou a budú oznamené komisii. Takže Nechcem, aby sme plnou harmonizáciou na nesprávnom mieste sa postarali o to, že e, ochrana spotrebiteľa E, bude e, oslabovaná európskym právom v niektorých členských štátoch. Práve naopak chcem, aby európska politika bola pridanou hodnotou pre spotrebiteľov a ak teda e, pôjdete spolu so mnou na tej ceste k plnej harmonizácii a si sa povieme si, že chceme to maximum, čo sa dosiahlo v jednotlivých členských štátoch, tak budem súhlasiť. Ale ak poviete, že no, dobre, niekde si nájdeme niečo medzi, nejaký takýto medzistav, ktorý si potom zistíme, tak s tým nesúhlasím, pretože v niektorých štátoch prípadoch e, by sa ochrana zvýšila, ale v iných by sa znížila a to nemôžeme akceptovať. A myslím, že musíme o tom ešte raz diskutovať. A e, tretí a posledný bod, pretože nechcem hovoriť veľmi dlho, to je roaming. E, tam mám trošku iný názor ako kolega Malcolm Harbour. Keď sme hovorili o e, hlasových službách, o roamingu, tak sme jasne povedali, že tak Európska komisia ako Európsky parlament my sme varovali telefónne spoločnosti, povedali sme im, pohnite sa v oblasti sms a MMS-iek, pred dvoma rokmi sme to nemali, e, ale ak skonštatujeme, že sa nič neurobi, že neexistuje súťaž a že je tu len nejaká taká zdanlivá dohoda na vysokej úrovni, čo sa týka cien pre uh, Mm, spotrebiteľov, najmä pokiaľ ide o cezhraničné služby, tak vtedy začneme konať. A myslím, že Európsky parlament a Európska komisia musia to, čo vtedy občanom slúbili, aj dodržať. A dúfam, že Rada ministrov nás tu podporí a zrealizuje to, pretože nemôžeme akceptovať, že tí, ktorí majú menej peňazí, budú vylúčení z využívania služieb, ktoré sú dnes prakticky všeobecne platné, že by boli vylúčení len preto, že tie služby sú príliš drahé. Takže naozaj musíme niečo urobiť a potrebujeme pravidla, to je jasné. E, vidíme, že trh samotný to neupraví, práve naopak. Sú tu monopoly, ktoré vznikajú a ktoré nie sú akceptovateľné a musíme teda niečo proti tomu urobiť. A teraz sa musím ospravedlniť. Ja som už e, predtým e, varovala, že musím chytiť vlak, lebo mám v Paríži termín, ktorý som si dohodla pred mnohými mesiacmi. Nevedela som, že dnes prídete, preto inak by som si nevolala ten termín dohodla, aby som mohla sami ešte ďalej diskutovať. Ale naozaj, bohužiaľ, musím teraz odísť. Nie je to preto, že by ma nezaujímala odpoveď, ale moji spolupracovníci tu sú a e, vašu odpoveď mi sprostredkujú. Ďakujem. Ďakujem. E, e, ja bych jenom panu ministrovi chtěla říct. Ďakujem. Chcela by som pánu ministrovi povedať, že sme sa dnes dozvedeli, že komisia nám odovzdá podrobnejšiu analýzu k smernici a dopade smernice o právach spotrebiteľov. Poprosila by som ďalších koordinátorov za liberál, pani Fortu. Ďakujem. V prvom rade by som chcela poďakovať pán minister, že ste prišli medzi nás, pretože sa ujímate predsedníctva vo veľmi komplikovanom a citlivom momente a o to viac si ceníme vašu angažovanosť. My ako liberáli sme si veľmi cenili všetko, čo ste povedali ohľadne administratívnej záťaže a energie, ktorú je potrebné vynaložiť na zniženie tejto záťaže. Nie sme za nejakú veľkú rigidnosť, takže skôr by sme sa uberali otvorenejšími, liberálnejšími cestami, ale chcela som sa pýtať, aké sú vaše ambície v téme, o ktorej momentálne diskutujeme, to sú stavené produkty. E, Spravod spravodajkyňa je tu a určite vám ona položí hlbšie otázky k tejto téme, ale ja by som sa chcela teda ešte raz poďakovať za vaše vystúpenie. Eh, ďakujem a ja bych si ešte dovolila... Ďakujem. A z pozície predsedničky by som chcela ešte doplniť, eh, požiadať pána ministra, aby zvážil, či v kapacite Českého predsedníctva je aj E, venovať sa komunitárnej e, certifikačnej značke CE alebo ďalším značkám dobrovoľným, sejúcim sa na kvalitu, nadväznosti na to, že sme v rámci diskusie o Goods Package upustili od C+, opýtali sme sa komisie a dozvedeli sme sa, že nové značky bezpečnosti nie sú žiadúce a že je potrebné posilniť e, pozíciu značky CE, čo sa zneužíva napríklad v Afrike. Som sa stretla s tým, že sú tým označované produkty, ktoré nemajú absolútne žiadnu dokumentáciu a vieme, že sa to zamieňa aj z China Export a podobne. Interpelovala som na komisiu, ale e, to sa uberá neveľmi dobrým smerom k systému ochrany známky, čo by nebol riešením. Takže to je taká moja otázka alebo môj osobný názor. Toto kolo by som teda uzavrela a poprosila by som pána ministra, aby odpovedal a reagoval na stanoviska koordinátorov a potom sú prihlásení ešte dva poslanci, ktorí dostanú slovo v druhej várke. Ďakujem, <clears throat> Ďakujem pani predsedajúci. Ďakujem, pani predsednička. Dovolím si reagovať na to, čo zaznelo. Naozaj, naozaj ľutujem, že pani Gebhartová musela odísť, pretože je veľa vecí, o ktorých by sa dalo diskutovať. Pokiaľ ide o pána poslanca Harbora, ďalšie kroky v oblasti ochrany spotrebiteľa, a teda konkrétne toho návrhu, budeme sa snažiť e, z pozície nášho predsedníctva pokročiť čo najviac e, s tým rokovaním tejto veci na pracovnej skupine, čo je naozaj e, čisto úradnícká práca, ale môže to byť dobrý základ a dobrý odrazový mostík pre prácu švedského predsedníctva. Chcel by som len pripomenúť, že je to skutočne komplikovaná téma, a myslím si, že konec koncov aj tie vystúpenia, ktoré zazneli doposiaľ, to len počiarkujú. Francúzskému predsedníctvu, ktoré vyvinulo významnú iniciatívu a významné úsilie v tejto veci, tak na pracovnej úrovni v rámci prvého kola diskusí sa podarilo prediskutovať necelých 12 článkov z celkového počtu 50 Takže je zjavné, že nie je pravdepodobne reálne očakávať, že tých zvyšných 38 článkov by sme stihli počas českého predsedníctva. Pracovné skupiny e, budú e, zasadať dvakrát mesačne v tejto veci, to znamená často. Prvé rokovanie sa uskutočnilo už minulý týždeň, ďalšie je naplánované na budúci týždeň Takže naozaj e, na našej strane je záujem pohnúť veci dopredu. Avšak zostávame nohami pevne na zemi. Konec koncov to, čo uviedla pani Gepartová ohľadom možností vnímať e, princíp e, úplnej harmonizácie tak, že by nebranil tomu, aby sa členské štáty aby členské štáty tá teda prijímali na svojej úrovni istú vyššiu mieru ochrany a to svedčí o tom, že táto diskusia ešte bude značne burlivá. Len ťažko by sme to mohli nazývať potom úplnou harmonizáciou, skôr možno minimálnou harmonizáciou alebo niečím podobným. Pokiaľ ide o telekomunikačný balíček a toho môjho pesimizmu, ako to pripomenul pán poslanec Harbor, nie som pesimista, pokiaľ ide o tú časť, ktorá sa týka tohto výboru. Ale som realista, pokiaľ ide o tie časti, ktoré sa týkajú výboru ITRE, pretože tam už som to popísal, tam je naozaj nutné si uvedomiť, že Rada ministrov vyvinula na svojom poslednom zasadnutí, teda francúzske predsedníctvo vyvinulo obrovské úsilie, ktoré som zažil sám na vlastnej koži aj počas interných rokovaní. Takže Francúzi naozaj vyvinuli obrovské úsilie na to, aby e, bola dosiahnutá jednota, aby aj to hlasovanie bolo jednotné a to z jedného jednoduchého dôvodu. Pretože bolo signalizované, že pokiaľ rada nepríjme jednomyselné rozhodnutie, tak potom komisia využije možnosť, ktorú má a to znamená, bude vetovať celý návrh Čiže naozaj by sme museli rozhodnúť jednotne. Všetci sú si tejto situácie vedomí. A my musíme v tom eh, rokovacom a negociačnom procese vychádzať zo silnej vôle členských krajín, ktorá bola vyjadrená aj tým jednotným hlasovaním na Rade ministrov. Preto hovorím, že v tejto oblasti som skôr realistom, nie pesimistom pokiaľ ide o junové hlasovanie, e, respektíve junovej rady, tak tam e, budem, predpokladáme, že v júni to bude mať rada na stole len na formálne schválenie. Pokiaľ ide o roaming, súhlasím s tou vetou a konštatovaním, že nechceme opakovať tú na ďalšiu spoločnú polnohospodárskú politiku. Poznámka pána Harbora že české predsedníctvo by malo uplatniť zdravý rozum, tá je naozaj na mieste. Avšak názor Českej republiky, ktorý je v tomto smere jasný a zretelný, som už komunikoval a sme si vedomi toho, že predsedníctvo nemá tá úlohu nejakým spôsobom využívať alebo dokonca zneužívať svoje postavenie v čele Európskej únie na to, aby posúvalo dopredu a tlačilo dopredu svoje národné stanoviská a pozície. Práve naša pozícia má pripravať pôdu na kompromis a dohodu. A preto som uviedol, že pokiaľ ide o roaming, tak skôr ponecháme tú diskusiu na tých aktéroch, ktorí naozaj sa vyjadrujú tak za e, reguláciu roamingu, či je to parlament alebo rada. A tu otvorene konštatujem, že keby sme si mali vybrať medzi návrhom parlamentu, parlamentu respektíve komisie, tak potom nám je e, bližší návrh komisie, ktorý predsa len, pokiaľ ide o tú mieru regulácie, nedosahuje takých rozmerov. Také rozmery. Ale opakujem, tu sme pripravení naozaj do poslednej chvíle zohrávať e, rolu predsedníckej, alebo predsedajúcej krajiny ako moderátora alebo sprostredkovateľa. Odpovediami na otázky pána Harbora som odpovedal na väčšinu e, veci a takisto aj e, na poznámky pani Gepartovej, aj keď v opačnom garde alebo s opačným znamenkom. Neviem, aký článok napísal prezident Václav Klaus eh, na tému ochrany zamestnancov, ale všeobecne pravdepodobne platí v diskusii, ktorá ako by sa tu implicitne odohrávala medzi teda jedným videním sveta a medzi druhým názorom, ide v podstate o tú mieru. Vždy ide o mieru. Tak v ochrane zamestnancov, teda aj v ochrane zamestnancov ide o tú mieru Na no jeseň som navštívil Indiu a dozvedel som sa, že indický podnik, ktorý má viac ako tisíc zamestnancov, nemôže prepustiť zo žiadneho dôvodu svojho zamestnanca bez súhlasu vlády. Samozrejme, že tento zákon a tento zákaz e, sa obchádza, dochádza k fragmentácii podnikov a dejú sa aj ďalšie veci z čoho vyplývajú transakčné náklady a tak ďalej a tak ďalej. Takže naša väčšiná debata zľava a správa e, nebude o tom, či majú alebo nemajú byť pravidla. Tam sa zhodneme, že pravidla majú byť. Naša debata bude vždy o tom, čo ešte majú tie pravidlá, ktoré my vytvárame na úrovni štátov, čo ešte vlastne majú regulovať a čo už je zbytočné regulovať. Ja myslím si, že diskusia o roamingu to naozaj veľmi plastickým spôsobom približuje. Už som hovoril o úplnej harmonizácii, asi aj pokiaľ ide o roaming som sa vyjadril. Pokiaľ ide o to, čo hovorila pani Rojtová, my sme sa o týchto veciach bavili dlho, do obeda. Myslím si, že to je iniciatíva, ktorá ide správnym smerom. Avšak z mojej strany je tam jedno ale. Systém a pravidla musia byť nastavené takým spôsobom, aby sa nedali opakovane obchádzať. Fakt, že dnes dochádza k ich porušovaniu, obchádzaniu a nedodržiavaniu, to je pravda. A bude veľmi náročné nastaviť nové pravidla, tak aby sme dokázali tomuto zabrániť. Ďakujem, za... Ďakujem pekne za takúto hĺbkovú analýzu základného problému fungovania spoločnosti a miery regulácie. Je to dôležité. Teraz chcem poprosiť ďalších prihlásených. Pani Plešinská, nech sa Ďakujem, pani predsednička. Vážený pán minister, dovolte, aby som vás privítala na pôde nášho výboru. Teší ma, že toto predsedníctvo, ktoré ukončuje našu, e, náš volebný mandát poslancov Európskeho parlamentu, je práve České predsedníctvo. E, pani Fortu sa vás už pýtala na nariadenie o stavebných výrobkoch v kontexte európy bez bariér by som spolu aj so spravodajkyňou e, Neris, videla aj stavebný sektor. pre tento sektor v súčasnosti náš výbor pripravuje e, nariadenie ktoré má za cieľ harmonizovať základné požiadavky pravidlá a podmienky označovania ce povinností výrobcov dovozcov a distribútorov. snažíme sa zjednodušiť legislatívu hlavne pre malé a stredné podniky a preto pripravujeme mnohé konkrétne opatrenia v tejto oblasti. moja otázka znie bude sa české predsedníctvo snažiť uzatvoriť rokovanie o nariadenie, o stavebných výrobkoch v prvom čítaní ešte v tomto volebnom období, teda do mája 2009. Aký je postoj predsedníctva k označovaniu stavebných výrobkov označení CE a národnými značkami? Táto téma nás zamestnáva už odvtedy, ako bol prijatý balíček uvádzania výrobkov na trh a druhá moja otázka sa týka ochrany spotrebiteľa. Som takým zástancom e, organizácií pre ochranu spotrebiteľa a preto aj e, myslím si, že keď je Česká republika, tak e, dobre vie, že nové členské štáty v tejto otázke musia spraviť ešte veľa, veľa významných krokov, aby sme dokázali dobehnúť našich kolegov z pôvodnej európskej pätnástky a preto ako moja otázka alebo taký komentár iba finančne zabezpečené a dobre odborne zdatné spotrebiteľské organizácie vedia vzdelávať spotrebiteľov a venovať sa aj riešeniu spotrebiteľských sporov. aké aktivity bude predsedníctvo vyvíjať v oblasti zvýšenia finančnej podpory pre organizácie pre ochranu spotrebiteľa? ďakujem pekne. Ďakujem, ja bych jenom ešte panu ministrovi... Ďakujem pekne, aby som len ministrovi, pána ministrovi chcela pripomenúť, že sme posunuli hlasovanie o tejto téme takým spôsobom, aby české predsedníctvo alebo vy eh, medzi vašimi cestami medzi Kievom a Moskvou, aby ste prípadne stihli eh, pokryť aj túto dôležitú smernicu alebo toto nariadenie, ktoré je v súčasnosti v našom výbore prediskutovávané. Teraz by som dala slovo pani Hanzlik, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, vážený pán minister, dovolte mi poďakovať vám za váš príchod do nášho výboru. Keď vás tu už máme, chcela by som spomenúť dva aspekty. V prvom rade, spomenuli ste smernicu o službách a takisto jej transpozíciu do národných legislatív. Treba povedať, že toto je veľmi dôležitý aspekt práve kvôli tomu, že rok 2010 sa blíži stále rýchlejšie a dostávame sa už na koniec transpozičného obdobia pre niektoré krajiny. Pani predsednička spomenula aj to, že Česká republika už transponovala e, túto smernicu v podobe 40 zákonov. Chcem sa spýtať, aká je situácia v iných krajinách. Ako vy posudzujete e, tento vývoj a túto situáciu? ako napríklad skúmate elektronické postupy, ktoré existujú vo viacerých členských štátoch. Veľmi dobre vieme, že komisia bude navrhovať jeden program, jeden systém ale akým spôsobom budete hodnotiť tieto systémy v rôznych členských štátoch. Myslíte si, že táto transpozícia sa v tomto smere uberá správnym smerom? Budeme mať dosť času až do 1. januára 2010, aby sme to, eh, aby sme to dokončili. No a ďalšia otázka je nasledujúca. Chcela by som vedieť, že či vy počas vášho predsedníctva predpokladáte, že bude zvýšený boj proti falšovaniu a pirátstvu Mohli by ste nejakým konkrétnym spôsobom možno aj spomenúť napríklad Európske observatórium pre boj proti eh, podvodným aktivitám alebo proti falšovaniu. Ďakujem veľmi pekne. Eh, chcem sa spýtať, či tu je nejaká otázka na pána ministra ešte zo strany ďalších poslancov. Pán Rutovic, nech sa páči. Vážený pán minister, chcel by som vás poprosiť, Eh, aby ste mi odpovedali na niekoľko otázok, ale samozrejme chcem vás aj privítať v tomto výbore. Mám otázku ohľadom súčasnej politiky Českej republiky. Eh, veľmi dobre viete, že teraz čelíme nárastu cien. Ceny narastajú v rôznych oblastiach, napríklad eh, v, v základných úrovinách alebo v službách. Vidíme takisto aj to, že tu vidíme aj veľkú mieru prepúšťania zo strany mnohých podnikov a Práve preto vidíme isté politické hrozby, ktoré tu vyvstávajú, e, napríklad e, sociálne nepokoje, sociálne e, demonstrácie. A práve preto sa chcem spýtať, čo robíte vy v rámci vášho prospotrebiteľského úsilia, tak aby sme obmedzili tieto negatívne fenomény, ktoré sú spojené s týmito sociálnymi zmenami a ekonomickými problémami, ktoré sa najviac dotýkajú tých najohrozenejších sociálnych skupín. Ďalej, čo sa týka roamingu, chcem sa spýtať e, na túto tému práve kvôli tomu, že je veľmi ťažké dospieť nejakej dohode. Najmä keď, e, najmä keď hovoríme o situáciách, kde jedna strana tohto sporu alebo tejto debaty si myslí, že e, je silnejšia v týchto diskusiách a práve preto je dôležité, aby sme si pripomenuli, aké meškanie sme mali, keď sme sa snažili znížiť roamingové ceny, roamingové tarify. A práve preto by som vám chcel teraz veľmi silne podporiť silné administratívne opatrenia, ktoré budú podporovať práve umiernenie cien v tomto smere práve kvôli tomu, že poskytovateľia služieb e, neustále zvyšujú svoje služby a snažia sa maximalizovať zisky, ktoré z týchto služieb majú. A treba povedať, že spoločnosť ako celok je globálne postihnutá všeobecne citeľným nárastom cien a práve preto by som sa vás, pán minister, chcel spýtať, Aké sú vaše názory na túto tému a či si myslíte, či by sme mali zrýchliť kroky, ktoré smerujú k tomu, aby sme chránili európskych spotrebiteľov v tejto oblasti? Ďakujem pekne. Posledný komentár pani Neris, nech sa páči, poprosím veľmi stručne. Ďakujem pani predsedajúca, ďakujem pán minister, že ste prišli sem medzi nás, aby sme si vymenili názory na témy, ktoré sú stále významnejšie, ja mám dve pripomienky. Pretože sa mi to zdá nesmierne dôležité v momente, kedy vy sa ujímate predsedníctva, dozvedieť sa, či naozaj priority, priorít eh, dúfam, že nie len podľa mňa, ale aj podľa vás, by mali byť zamerané na všetky témy dnes spomínané, treba poukázať na minimálnu harmonizáciu, pretože pokiaľ nie je nejaká prierezovosť v, týchto, v tejto harmonizácii, tak budeme ťažko môcť hodnotiť európsku politiku uh, ohľadne tých veľkých tém uh, vnútorného trhu a všetko, čo sa týka ochrany spotrebiteľa. A vidíme k tejto dôležitej téme, že sú tu nespravodlivosti a že je problém uh, Mm, sledovať to najmä vzhľadom na sťažnosti, ktoré máme eh, od spotrebiteľov, či už eh, je to v oblasti telefónie a podobne. Čiže sú stále prípady, kde spotrebitelia nemajú pocit, že sú dostatočne chránení, nielen na úrovni našich krajín, ale aj v rovnováhe, aby sa eh, zmiernili niektoré neprimerané opatrenia, ktoré spôsobujú, že e, spotrebitelia e, sa potýkajú s týmito problémami na trhu. V každom prípade e, potrebujeme viac Európy v politike, tak ako to napríklad hovorí výbor pre vnútorný trh. My naozaj až do konca nášho mandátu budeme veľmi intenzívne pracovať. Bolo by snať užitočné, aby sme pri hodnoteniach hodnotili najmä toto. Pán minister má 10 minút. Pán minister, máte 10 minút e, najviac, práve kvôli tomu, že vás čaká tlačová konferencia. Takže poprosím vás o reakcie. Snažiť byť stručný. Co sa týče pani poslankyne, Eh, pleštinské eh, stavební výrobky. Eh, my obecně podporujeme co nejvyšší sladění navrhovaného nařízení pro stavební výrobky s přijatými ustanoveními nového legislativního rámce a označení ce by mělo být u stavebního výrobku jediným povinným to bych chtěl zdůraznit označením. budeme usilovat o dosažení dohody s parlamentem a přijetí nařízení v prvním čtení to znamená 9 do. 9. března a sme pripravení hľadať kompromis v klíčových oblastech jako je prohlášení o vlastnostech označení ce zjednodušené postupy atd. atd. takže myslím si že tady je na obou stranách dobrá vůle a e, to co vy prosazujete osobně to považujeme za, za správné. A co se týče spotřebitelských organizací tak to je věcí jednotlivých členských států a já myslím že by to tak mělo zůstat protože v každém tom státě jsou ty, eh, jsou ty podmínky jiné je tam jiná struktura těch organizací zabývajících se ochranou spotřebitele mají jiné potřeby eh, atd. atd. takže v této oblasti si myslím že subsidiarita je více než, než, eh, než dobrá. co se týče směrnice o službách mm, paní hanzlíková se ptala jak je to v ostatních členských státech. no tak k tomu abychom se to dozvěděli a abychom si vyměnili zkušenosti jak jsou na tom v ostatních členských státech a jak to vidí s plněním termínu two thousand and ten tak tomu právě my eh, v praze máme neformální radu která se tím bude, která se tím bude zabývat a která vlastně toto bude mít jako svoje, svoje hlavní téma. Eh, my sice směrnici o službách vidíme jako, jako velmi důležitou a, a podstatnou nicméně platí totéž co u aplikace a implementace jiných směrnic do národního práva je to v pravomoci česka polska atd. atd. a my nemáme žádný bič na, jako předsednictví na ty státy abychom, eh, abychom, to, abychom to stihli. jediným bičem je Eh, infringement a Evropský soud. Co se týče falšování a boj proti eh, padělání, my to vnímáme jako problém především ve vztahu k třetím zemím a včera jsem o tom hovořil na, na, výrobu, na výboru inta pro obchod je třeba využívat všechny nástroje v rámci obchodní politiky a podporovat činnost dozorových orgánů v jednotlivých členských zemích já vím o čem mluvím protože pod mé ministerstvo patří také obchodní inspekce a padělaných výrobků zejména na česko německých a česko polských hranicích je víc než dost takže je to, je to o soustavné práci těchto dozorových, těchto dozorových orgánů. Eh, co říkal pan rutovič eh, já myslím že z toho co já jsem říkal tak je evidentní že prostě mé osobní názory nikoliv názory předsednictví to jsem, ten rozdíl jsem vysvětlil že mé osobní eh, názory na téma zvýšené regulace administrativní opatření cenová opatření v této oblasti jsou krokem zpět nikoliv krokem dopředu. já opravdu nemohu souhlasit s tím že firmy jsou stále bohatší a lidé jsou stále chudší to jsem si tady podtrhl. už jenom předmět té debaty roamingu kdy se bavíme o ceně za telefonní hovor přes hranice e, zemí tak svědčí o tom že lidé nejsou stále chudší a chudší protože by si jinak nemohli dovolit telefonovat z jedné země do druhé. jak často před dvaceti třiceti padesáti lety měli lidé na to a měli tu možnost aby si telefonovali ze země do země? já vím nebyly mobily ale telefony byly a přesto to bylo ve spotřebním koši v relativních cenách nekonečně dražší než je, tomu dnes. a poslední poznámka k tomu co říkala paní poslankyně, poslankyně nerys eh, k úplné respektive minimální harmonizaci. Eh, já mám k tomu jedinou poznámku kterou jsem vlastně řekl E, i z toho co tady bylo mnou vámi řečeno je vidět že ta debata bude hodně složitá že bude velmi komplikované se ujednotit na tom názoru kde je ta správná úroveň ať už ji nazveme minimální anebo ať, už ji nazveme že to je ta jediná možná plná harmonizace e, od které se nelze odchýlit ani směrem nahoru ani směrem samozřejmě dolů ta debata je v těch zbývajících třiceti osmi článcích které doposud nebyly, nebyly projednány my jsme na ni připraveni e, já bych nechtěl předjímat žádný výsledek snad jen to že e, pokud e, se shodneme na principu úplné harmonizace tak zase musíme vnímat tu míru o které tady bylo hovořeno na začátku abychom s vaničkou nevylili i dítě. to znamená je sice pěkné mít záruky doživotní ale jaká je ve skutečnosti potom realita? asi trošku jiná. děkuji pane ministře děkuji vám já si jenom dovolím malý komentář k tomu roamingu abych ujasnila proč se evropský parlament dostal do situace ve které byl. my jsme potřebovali srovnat nebo eh, nějakým způsobem změnit situaci kdy za eh, roaming platili eh, seveřané v jižních zemích byl to rozdíl mezi kyprem a třeba finskem který byl opravdu deseti i vícenásobný. ty rozdíly byly obrovské a skutečně ten spotřebitel tady tahal za kratší konec toho provázku. a to co teď vlastně trošku sledujeme je otázka internetu protože ji považujeme za důležitou pro cross border eh, market a eh, proto se tím tématem zabýváme nicméně, eh, je to vysoce politická záležitost diskuse tady je vedena a já jsem velmi ráda že české předsednictví které má obrovský tah na branku a patří k těm řekněme ne až úplně bohatým zemím bude právě i tuto, záležitost moderovat já nechci aby se tady zvrhlo v debatě o roamingu i když je to, je to takové ilustrativní téma ale to že mezi jednotlivými e, zeměmi a jednotlivými operátory jsou rozdíly ba i velké rozdíly ano to je pozoruhodné to je nutno analyzovat ale je to třeba analyzovat v podobě jak fungují telekomunikační trhy v jižních zemích nebo v severních zemích jak tady, bylo, řečeno jaká je míra konkurence v té zemi či v oné zemi je to příčinou eh, těch rozdílů nebo není je v tom něco kolik je tam operátorů jaká je obecně cenová politika eh, těch operátorů v těch zemích protože se, někdo se soustředí E, na něco jiného někdo na, něco jiného. to znamená nejprve než přistoupím k tak razantnímu administrativnímu zásahu jako je regulace ceny se musím ptát jestli trhy jsou dobře nastaveny jestli regulační rámec těch trhů není někde nějakým způsobem e, distorzován a pak teprve možná bych měl přistupovat k takovým dramatickým zásahům pokud dojdu k názoru že to jinak, že to jinak nejde ale bez této analýzy hluboké analýzy těchto trhů nelze okamžitě prostě přijít s e, kladivem. E, byla to otázka právě těch národních regulátorů, které neměly e, dosah za hranice a já si omlouvám musíme ukončit tu naši debatu. já vám jsem nesmírně vděčná za upřímný a velmi prostě osobní e, pohled a vhled do, eh, do našich témat. Eh, já bych chtěla jenom členům výboru ještě říct, že jsem s panem ministrem diskutovala další otázky, které výbor projednává, jako je, jako je online gambling, eh, jako je cross-border health services a podobně. A pan ministr je informován o aktivitách našeho výboru. Eh, moc vám děkuji eh, jste vítán kdykoliv přijít sem do našeho výboru byť naše období je již dosti krátké ale možná že se to ještě v průběhu března či dubna podaří. kolegům velice děkuji za, eh, za zajímavé otázky a musíme ukončit tento bod jednání. děkuji. já rovněž děkuji. <laughs> Děkuji za pomoc. Okay, we will continue straight away. Budeme pokračovať rovno ďalej, kolegovia. Start with, with gambling. Začneme otázkou hazardných hier. Pani Šaldemoze má slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. Myslím si, že to je naozaj veľmi zaujímavá téma. Chcela by som povedať, že vám veľmi pekne ďakujem všetkým kolegom, ktorí mi predložili pozmenujúce návrhy, návrhy. A tých pozmenujúcich návrhov bolo naozaj veľmi veľa k tejto správe. Mali sme 149 pozmenujúcich návrhov k tejto správe o online hazardných hrách, online gamblingu. Znie to horšie, než to v skutočnosti je, e, pretože verím, že, ale verím, že budeme môcť naozaj vytvoriť dobré kompromisné návrhy, ktoré budú môcť túto správu zlepšiť. Pri čítaní týchto pozmeňujúcich návrhov ale mi je jasné to, že sú tu také dve hlavné línie. Dva hlavné celky, ktoré sa objavujú v týchto pozmenujúcich návrhov. To jadro sa sústredí na to, že na jednej strane tu je celý rad pozmenujúcich návrhov k úvodným ustanoveniam a ku konkrétnym špecifickým návrhom, ktoré tu sú, ktoré chcú, aby online hazardné hry boli normálnou bežnou ekonomickou aktivitou boli považované za takúto bežnú ekonomickú aktivitu a aby na ne platili potom aj pravidlá pre jednotný trh a aby v tomto smere dostala prednosť európska legislatíva. Na druhej strane tu je celý rad pozmeňujúcich návrhov, ktoré navrhujú, aby online hazardné hry boli považované za špecifickú oblasť hospodárskej aktivít, ktoré môžu mať negatívne dopady a práve preto bude dôležité prijať niektoré iniciatívy, tak aby sme pôsobili preventívne proti online hazardu a takýmto spôsobom vlastne dávame členským štátom právo, právo a legitimný záujem, aby, aby mohli zachovávať svoju vlastnú legislatívu, ktorá upravuje túto oblasť. To sú v zásade tie dva hlavné prístupy, ktoré tu existujú. Hoci to tie pozmeňujúce návrhy priamo nehovoria, ale takýto je v zásade ten hlavný myšlienkový rozdiel medzi týmito prístupmi. Ja teda rozmýšľam, ako sa k tomuto postaviť, ako zabezpečiť to, že ktoré pozmeňujúce návrhy podporujem a naopak, ktoré pozmeňujúce návrhy nepodporujem. A práve preto asi najjednoduchší spôsob je ten, že to spravíme nasledujúcim spôsobom. Myslím si, že naozaj bude možné nájsť niektoré veľmi dobré kompromisné návrhy, ktoré sa budú nachádzať medzi tými, ktoré nám zaslal pán Mandes, pán Tubon, pani Korola a ktoré som zaslala, alebo ktoré som predložila aj ja sama. A preto si myslím, že v rámci našich pozmeňujúcich návrhov sa určite podarí nájsť niektoré kompromisy, ktoré budú dobrými kompromismi. Na druhej strane musím ale povedať aj to, že osobne nechcem, aby sa táto správa uberala tým smerom, ako to posúva pán Harbers, Newton a ďalší. A treba povedať, že toto sú asi tie dve hlavné línie, ktoré by som eh, vytýčila. Zdá sa mi, že v mnohých týchto pozmeňujúcich návrhoch nájdeme naozaj dobré riešenie, ale ako som už povedala, sú tu tieto dva hlavné odlišné prístupy. Len aby som spomenula tie jednotlivé témy. Treba povedať, že tu prebiehajú sa diskusie, najmä na margo toho, do akej miery by sme mali odkazovať na princíp subsidiarity v tejto správe, na judikatúru, ktorá existuje a tak ďalej. To je jednotka, dvojka, trojka, šeska, sedmička, desiatka, jedenáctka, trináctka. Tieto pozmeňujúce návrhy, to je jedna kategória. Chcela by som eh, nájsť kompromis a chcela by som povedať, že budeme odkazovať na európsku judikatúru, ale zároveň chcem trvať na tom, aby sme odkazovali aj na princíp subsidiarity. Je tu ešte jedna ďalšia téma, ktorá je naozaj veľmi zaujímavou témou a to je eh, téma, ktorá sa potom eh, jasnejšie objavuje v tých pozmeňujúcich návrhoch, ktoré boli predložené. A to je práve diskusia o, o o nejakých správnych alebo férových odvodoch pre športové organizácie. Otázka, či tieto vlastne zisky budú nejakým spôsobom komerčne využívané. Treba povedať, že v tomto smere je tiež dôležité nájsť nejaký dobrý, vhodný kompromis a a práve v tomto sú vlastne pozmeňujúce návrhy 81, 82, 87 a ďalšie. To sa nám naozaj podarí nájsť nejaký dobrý kompromisný návrh. Myslím si, že mali by sme zabezpečiť nejaké správne, férové odvody pre športové organizácie alebo alebo niečo v podobnom duchu. Potom to je otázka vlastne nejakého kódexu správania. Ja osobne by som navrhovala, alebo odporúčala, aby sme sa držali toho, že tento kódex by mal byť čisto len doplnkom a nie nahradením pre akési hmatateľnejšie prvky legislatívy. A to je práve moja základná línia pre takéto typy pozmeňujúcich návrhov. Tiež tu potom samozrejme prebieha aj diskusia, ktorá hovorí o tom, že do akej miery je, sú, sú online hazardné hry prepojené aj s istými konkrétnymi rizikami v porovnaní s, komerč, s, porovnaní s konvenčným hazardom, teda bežnou formou hazardu. Sú tu isté pozmeňujúce návrhy, ktoré sa snažia vymazať niektoré z mojich, e, z mojich téz, kde sa hovorí o tom, že tu je zvýšené riziko závislosti v prípade online hazardu, ale tu naozaj chcem trvať na tom, aby sme e, aby sme zachovali túto tézu alebo tieto časti, pretože existujú priame dôkazy o tom, že jednoduchší prístup k online gamblingu znamená, že tu je takisto aj zvýšené riziko závislosti. Nie pre všetkých gamblerov, ale samozrejme existuje tu vyššie riziko. Minimálne v mojej krajine existujú priamo takéto dôkazy, ktoré hovoria o tomto 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, aby som spomenul len niektoré z tých pozmeňujúcich návrhov. Ale už nechcem už nechcem dlhšie hovoriť, som vás som len povedať alebo naznačiť to, že sú isté kategórie pozmeňujúcich návrhov a tvrdím, že je naozaj možné prísť e, alebo vytvoriť niektoré veľmi dobré kompromisy. Práve v tomto duchu pripravím aj návrhy. Neviem, či to chcete spraviť, či to chceme spraviť teraz, ale budúci týždeň sa pokúsime zorganizovať stretnutie pre tieňových spravodajov a bude to v stredu o 11. hodine na budúci týždeň, keď e, si budeme môcť sadnúť a budeme mať viac času na to, aby sme tieto témy preskúmali podrobnejšie a aby sme mohli diskutovať o týchto pozmeňujúcich návrhoch. A plán je taký, že 11. februára by sme mali hlasovať priamo vo výbore a táto správa by sa mala ocitnúť na plenárnom rokovaní v marci na marcovej dvojke takže na, teda na druhom plenárnom zasadnutí v marci Myslím si, že tam sú naozaj veľmi dobré pozmeňujúce návrhy. Ďakujem všetkým za váš záujem a tvrdím, že budeme môcť vytvoriť niektoré naozaj veľmi dobré kompromisné návrhy. Ďakujem pekne, hovorí pani predsedajúca. A teraz dáme slovo tieňovým spravodajcom. A prvým je pani Korhola. Ďakujem pekne, pani spravodajkyňa, pani predsedajúca. Súhlasím s prístupom, ktorý si osvojila pani spravodajkyňa pri tvorbe týchto, tejto správy a týchto pozmeňujúcich návrhov a na stretnutí EPP, ktoré sme mali minulý týždeň, som sa dozvedela, že väčšina mojich kolegov podporujú tie pozmeňujúce návrhy, ktoré som predložila. Som naozaj optimistická v tom, že pani spravodajkyňa a tieňoví spravodajci sa dokážu dohodnúť na väčšine týchto tém nebudem zachádzať k individuálnym a jednotlivým pozmeňujúcim návrhom, ale chcela by som sa dotknúť tých základných línií, tých základných bodov, v rámci ktorých ja, pani spravodajkyňa, pani Rüle a väčšina mojich kolegov z EPP sa zhodneme. Prvá téma je hazard gambling. Samozrejme, treba povedať, že online gambling nie je bežná hospodárska aktivita, má za svoju veľmi špecifickú oblasť, špecifickú povahu, je to v špecifické oblasti, ako už bolo povedané aj vo vašom predchádzajúcom vystúpení. Treba povedať, že toto je práve aj otázka jurisdikcie Európskeho súdneho dvora a práve preto e, Európsky parlament explicitne vyčlenil e, gambling a online hazard z, zo smerníc o elektronických službách, audiovizuálnych službách a e, v tomto smere aj v tomto smere bola aj jasná judikatúra, teda v tomto smere aj generálny advokát povedal, že legislatíva spoločenstva není zameraná práve na na postihovanie legislatívy, eh, postihovanie gamblingu formou bežnej legislatívy. Treba povedať, že prevencia pred detským gamblingom eh, nemá cieľ vytvárať akýsi spoločný trh a vytvárať nejakú väčšiu mieru liberalizácie v týchto oblastiach. Majme to na pamäti. Ďalej súhlasím s pani spravodajkyňou v tom, že, tu je že sú dostatočné dôkazy v tom, že gambling vo všeobecnosti alebo hazard, ale predovšetkým online hazard eh, vytvára pre tých, ktorí sa tomuto hazardu vystavujú, pre ich rodiny, pre spoločnosť ako celok zvyšené riziko. A keď som pripravovala svoje, svoje pozmeňujúce návrhy, tak som uh, nenašla žiadnu nejakú akademickú štúdiu, ktorá by protirečila eh, tvrdeniam profesora Michaela Adamsa, ktorý nášmu výboru um, vysvetlil, aké rizika sú spojené s uh, online hazardom. Ako som vysvetlila už v detaile, detailne v tom, doku, v tom dokumente, ktorý som vám zaslala všetkým, treba povedať, že európska, uh, európsky Európsky trh je naozaj zložitý, má veľmi veľa nedostatkov, najmä čo sa týka uh, výskumu a technológií, že nám to nemôže slúžiť ako východisko pre tvorbu politik. Do tretice a na záver. Súhlasím a s pani spravodajkyňou v tom, že samoregulácia v takejto citlivej oblasti, ako je gambling, nemôže nahradiť legislatívu. Bolo nám naznačené v minulosti pri predchádzajúcich debatách tohoto výboru, že online gambling je zatiaľ neregulovanou zónou a že samoregulácia a že, teda, že by to malo byť akýmsi sam, samoregulačným e, priemyslom, že by to znamenalo, e, že to je akási, akési A plus v oblasti ochrany spotrebiteľov v rámci kódexu ochrany spotrebiteľa. Nemôžem súhlasiť s týmto návrhom práve kvôli tomu, ako som sa, práve ako som sa snažila e, vysvetliť pri svojich predchádzajúcich vystúpeniach. Online gambling, najmä v niektorých svojich formách, má vysoký potenciál závislosti alebo tvorby závislosti a mal by byť predmetom oveľa prísnejšej regulatívy vo väčšine členských štátov, nech sa predkladá a predvída v tom samoregulačnom kódexe správania, ktorý sa, ktorý e, je, sa uplatňuje pre prevádzkovateľov online služieb, elektronických služieb. Ďalší rečník bude pán Manders, on ešte neprišiel, takže dávam slovo pani Rüle. Ich kann... Môžem byť dosť stručná. Chcem sa v prvom rade poďakovať za dobrú spoluprácu s pani Schaldemoze a pani Korhola. Myslím, že tak ako aj pani Schaldemoze, na jednej strane je ľahké nájsť kompromisy, čiže rozhodnutie podstate by sa mohlo stať principiálnym rozhodnutím medzi dvoma líniami. Toto rozhodnutie musíme nájsť. Ale pozmeňovacie návrhy a správa v podstate už vypracovali tú jednu líniu dosť jasne a ostatné sa tiež už e, ukazuje, čiže nevidím nejaké problémy pri hlasovaní a myslím, že e, to môžeme dosť dobre pripraviť na budúcu stredu. Instead of Mondays, uh... Pardon, namiesto uh, namiesto pána Mandis, pani Rizisketis. Nech sa páči. Nemala som pôvodne vystupovať, ale keďže môj tieňový spravodajca tu nie je, chcela by som len povedať toľko, že som predložila niekoľko pozmeňujúcich návrhov a pevne verím, že tento výbor ich bude považovať za vhodné, za za dobré, nie som si tým celkom istá, ale treba povedať, že nesúhlasím s tým, že to je predmet e, subsidiarity, ale možno nie som vo väčšine alebo v, v názorovej väčšine tohoto výboru, ale uvidíme, čo sa nám podarí spraviť a e, možno sa nepodarí vydať, vyhrať tú ďalšiu bitku. Ale v každom prípade neviem, čo chcel povedať náš tieňový spravodajca, ale to som chcela povedať ja. Ďakujem pekne, sme veľmi radi. Ďakujem sa za toto vystúpenie. Pán Hába má ďalej slova a pán Heaton Harris je ďalší. Myslím si, že pani Šaldemoza, Šaldemoza mohla čítať moje pozmeňujúce návrhy, takisto aj pán Hittenherry za ďalší. Je naozaj pravda, že zdieľame mnohé z tých obáv, ktoré ste spomenuli, ale treba povedať, že veľa z toho, čo ste povedali, eh, sa neopiera o výskum a viem, že pani Korola, ktorá je našou tenevou spravodajkyňou, a to chcem práve zdôrazniť, že sme mali o tomto veľmi živú eh, diskusiu o eh, týchto témach a myslím si, že to je naozaj veľmi podstatná menšina tých, ktorí sa sústredia na to, čo by sme nazvali akýmsi realistickejším prístupom. Najmä voči trhu, ktorý sa vyvíja a mení veľmi rýchlo. A myslím si, že ignorujeme ten vývoj, ktorý, ktorý je zatiaľ neporovnateľný s ničím iným. A práve preto by sme nemali mať akýsi pštrosý postoj k tomu o čo ide. Treba povedať, že takýto postoj je adekvátny. Mali by sme sondovať oveľa hĺbšie najmä najmä v tom smere, že kde je e, dostupnosť, e, alebo kde sa môže vytvoriť, e, kde je väčšia dostupnosť a väčšia pravdepodobnosť tvorby návykovosti k online hazardu. Takisto si musíme uvedomiť, že zodpovední operátori už sú za to zodpovední, už majú svoju, svoju zodpovednosť a musíme predovšetkým podporovať týchto zodpovedných operátorov, prevádzkovateľov a musíme E, vlastne zabezpečiť to, aby nezodpovední e, prevádzkovateľia v podstate z trhu zmizli. Mne sa zdá, že väčšina z tých tém, ktoré sa tu objavili, e, sú, sú akoby také, že sa snažíme predstierať, že online gambling neexistuje. A častokrát tie hyčkané štátne monopoly, ktoré robia naozaj veľmi dobrý kus práce v tom, že financujú napríklad športové aktivity, klubové aktivity a tak ďalej ja naozaj nevidím žiaden dôkaz toho, že by boli nejakým spôsobom ohrozené online gamblingom. Mnohé z týchto štátnych lotérií majú takéto online eh, portály pre hazard, pretože vidia, že to je to, čo ľudí zaujíma, to je to, čo chcú robiť. A implikácia je tá, že zdá sa, že online hazard sa vyvíja do ako keby do, do formy väčšej, alebo ktorá je viac nezdravá ako štátom organizované lotérie. A práve preto je to v podstate považované za akúsi dobrú vec, pretože, e, pretože musíme si uvedomiť, že či už hazardujete na štátnej lotérii alebo v súkromnej lotérii, je to vždy problém. A keď sa štátna lotéria rozhodne ísť online, tak potom môžu mať tie isté adiktívne, teda návykové vlastnosti, aké majú aj privátne e, lotérie. A myslím si, že to je neadekvátne zvyhodnovanie a nechcem, e, aby sme prijali v tomto smere nejaký zaujatý pohľad. E, práve preto sme poslali tie pozmeňujúce návrhy, ktoré sme zaslali. Snažíme sa v podstate, aby sa to stanovisko tohoto parlamentu posunulo niekam, kde máme informácie, nie niekam, kde nie sme adekvátne informovaní nemali by sme tvrdiť, že, že výskumná práca parlamentu je neadekvátnym plýtvaním nášho času. A práve preto máme dve odlišné skupiny pozmeňujúcich návrhov a ja si myslím, že náš názor je ten, že by sme mali naozaj príjmať oveľa realistickejší prístup v tomto smere a mali by sme sa venovať riešeniu konkrétnych problémov, pretože musíme súhlasiť s tým, že e, vývoj online a predovšetkým real-time hier, čiže hier prebiehajúcom v reálnom čase, ktoré sú naozaj mimoriadne populárne, najmä, e, najmä u niektorých skupín obyvateľstva, ktoré sa do toho, do toho zapájajú, potenciálne otvárajú e, priestor pre, pre nedostatok integrity, čo je práve téma tejto správy ale nemôžeme to, nemôžeme to vyriešiť tým, že budeme sa snažiť uh, ignorovať tieto veci. Nechám pánovi Hitnovi Harrisovi priestor, aby sa k tomuto vyjadril, ktorý je expert na tieto témy. A treba povedať, že e, je tu nedostatok príspevkov alebo toho toho, koľko týchto online hier využívajú profesionálny šport pre príspevok k svojmu, k svojmu podnikateľskému, k svojim podnikateľským aktivitám. Máme tu dôležité vypočutie, ktoré pán Turoj viedol pred rokom približne a to sa týkalo najmä online typovania na športové zápasy a treba povedať, teda v prípade konských závodov a treba povedať, že v týchto prípadoch v mnohých krajinách sa tá, tie zisky z takéhoto, z takéhoto um, typovania opätovne investujú do dostihov. Musíme si uvedomiť, že to má takúto veľmi úzkú prepojenosť práve potom spätne aj na šport. Musíme si uvedomiť, že to jadro, ten hlavný rozdiel v tomto smere e, je veľmi dôležitý, ale ak sa budeme posúvať ďalej v tejto téme, musíme si uvedomiť, že tu budú prítomné dva odlišné názory. A to v časti bude spôsobené tým, že je tu akýsi halo efekt v prípade eh, týchto štátnych lotérií, pretože eh, tie E, tie vlastne e, majú vlastnú reklamu a mali by sme ich rovnakým spôsobom e, kontrolovať ako aj online, online stavkovanie. Nemali by sme ich nejakým spôsobom vyčleniť z tohoto, z tohoto systému. Mali by sme si vytvoriť možno pozíciu, v rámci ktorej tí z nás, ktorí majú realistickejší pohľad, budú môcť predložiť menšinovú správu, čo máme, na čo máme právo v rámci správ z vlastnej iniciatívy a takýmto spôsobom budeme mať väčšinovú správu, ale môžeme tiež e, parlamentu na, na, predložiť aj menšinovú správu, ktorá bude možno e, lepším spôsobom odzrkadľovať našu e, pozíciu viem, že nevyhráme, ale mohli by sme predložiť minimálne verejnosti aj takýto alternatívny pohľad a budeme predstavovať akýsi otvornejší pohľad. Nebudeme odchádzať od tejto témy, nebudeme ju obchádzať a práve o tom sú správy z vlastnej iniciatívy. Viem, že pani uh, nemá tento názor, má pocit, že to je nepriateľský akt, ale je to jednoducho náš spôsob toho, ako tieto témy e, zachovávať v pozornosti verejnosti. Čo je dôležité, pretože počas ďalšej legislatívy budeme musieť e, pri, prijať akýsi ucelenejší, dospelejší pohľad. A sme veľmi radi, že v tomto smere, v tomto smere začala pracovať už aj francúzska vláda a sme veľmi radi, že túto tému otvorilo aj francúzske predsedníctvo a rozhodne s tým všetci vieme uh, súhlasiť. You, Heaton Harris, Pán Heaton Harris, nech sa páči. Na rozdiel od pani Jögerson, ktorá tu nemá teňového spravodajca. Ja sa cítim ako Peter Pan, práve kvôli tomu, že som celkom iný ako môj teňový spravodajca, alebo som separovaný svojho teňového spravodajcu v tejto téme. Treba povedať, že keď budeme hovoriť o tejto otázke, nebol som na stretnutí minulý týždeň, ale naozaj si myslím, že argumenty môjho teňového spravodajcov a niektorých ďalších e, sa nedajú, e, nedajú skonsolidovať, nedajú sa vlastne nejakým spôsobom zoradiť. Práve preto by bolo zaujímavé zistiť, kto to pre vás napísal. Treba povedať, že je tu problém s akademickými štúdiami, pretože prečítať si len niekoľko odsekov, ktoré, e, ktoré sa nachádzajú v správe, ktorú si objednal tento výbor. V tejto správe sa hovorí, a to by, možno, to by nás možno mohlo nasmerovať nejakým smerom, e, kam zatiaľ nesmerujeme. V bode 7 a prečítam teraz dva body, ktoré sú v tom e, sumáre, ktoré sú zhrnutí tejto správy a jeden z hlavného tela správy. Treba povedať, že v prepojení online gamblingu sme dokázali urobiť jednoduché porovnanie medzi Švédskom, ktoré malo štátny monopol na online gambling a Spojeným kráľovstvom, ktoré nám ponúklo liberalizovaný trh. Čo bolo zaujímavé, problémy s online gamblingom sú porovnateľné v oboch týchto krajinách aj môže byť teda možné uzavrieť to tak, že organizačná štruktúra a, spôsob vlastníctva e, nemá nejaký dopad na problém gamblingu ako takého. Bod 8. Dostali sme málo priamých dôkazov toho, že spotrebitelia online gamblingu sú e, v podstate defraudovaní na, e, licencova- na európskych licencovaných stránkach, zatvorky alebo aj neeurópskych stránkach, koniec zatvoriek. A v podstate to len počerkuje, aký je objem eh, dezinformácií a neopodstatených argumentov, ktoré sú prítomné. Najmä keď hovoríme o praní peňazí. Treba si uvedomiť, že body 3 eh, a 5, eh, a budem citovať znova, pán Kilo Bermans z Európskej asociácie kasín a v interviu s nami potvrdil, že je 2600 úplne nelegálnych hazardných stránok na svete a približne 80% peniazy, ktoré prechádzajú týmito stránkami, eh, je prepieraných. Nemáme nejaký spôsob, ako overiť tento, eh, tento rozsah, ktorý naznačuje pán Belma a zdá sa, že tento počet stránok je veľmi vysoký. Akademická štúdia, na ktorú sa odkazuje v prílohe 3, sa odkazuje, že celosvetovo je približne 2069 eh, hazardných stránok v celku roku a nie všetky môžeme považovať za úplne nelegálne. Treba si uvedomiť, že je tu naozaj veľmi veľa rôznych argumentov, ktoré sa k tomuto viažú a naozaj by sme mali byť veľmi úprimne otvorení, a najmä tak, aby sme používali fakty, ktoré sú dostupné tak, aby sme všetci mohli odsúhlasiť túto tému. Pretože v tomto výbore sa vždy snažíme vraciať k štúdiám, ktoré sme si sami objednali a ktoré majú tvoriť východisko pre naše diskusie. A naozaj uh, treba povedať, že aspoň z môjho pohľadu, ja to vnímam tak, že existujú krajiny v Európskej únii, ktoré majú veľmi odlišné názory k online hazardu a takisto aj k tomu, aké potenciálne problémy to môže priniesť. Ja prichádzam zo Spojeného kráľovstva, kde máme naozaj veľmi liberalizovanú situáciu, veľmi liberalizovaný trh s hazardom, kde je silný kódex správania a ako naznačuje aj táto štúdia, nemáme tu nejaký väčší počet online gamblerov ako napríklad vo Švedsku, kde je online hazard viac menej zakázaný. A teda by som chcel navrhnúť to, že je tu asi priestor pre menšinovú správu. Práve kvôli tomu, že si nemyslím, že dve strany v tej, tomto spore sa dokážu zblížiť. A ešte jedna záverečná téza ktoré sa týka integrity športu a fair play. Ja som eh, zaslal pozmeňujúci návrh v tomto smere práve kvôli tomu, že chápem, odkiaľ, sa, odkiaľ pochádza a kam smeruje tento argument a myslím si, že to je istý priestor preto, aby sme dokázali aby sme dokázali napomôcť ľuďom e, samým si overiť, že tu neexistuje nejaké priame prepojenie medzi veľkými objemami online stávkovania a integritou akejkoľvek športovej udalosti alebo športového podujatia. E, napriek tomu by som ale chcel, aby, sme, aby výbor preskúmal môj návrh, ktorý som navrhol, pretože veľmi veľa organizácií, ktoré nás oslovili, e, v podstate sú vládne, sú, sú správne organizácie, ktoré sú mať tieto peniaze same na svojom vlastnom sekretariáte a budú ich používať na niečo, na čo povedali, že ich budú používať, ale možno ani nie a v zásade to je vlastne len ten základný šport, základné športové aktivity a a to je vlastne spôsob, ako oni merajú integritu. V svojom znení som sa snažil vlastne prepojiť tieto peniaze tak, aby išli priamo tam, kam my by sme chceli eh, vidieť, teda tam, kde by sme ich chceli vidieť v tomto výbore. Ďakujem pekne. Peter Pan, to bol ten chlapec, ktorý nechcel výraz, nechcel sa stať dospelým, ak si pamätám. Pán Dubon. A potom sa čo skoro prehúpneme do ďalšej správy po e, komentároch pani spravodajkyne. Veľmi stručne pred viacerými rokmi som, alebo viac rok, rokov sledujem tieto uh, záležitosti a je tu jeden záver, ktorý z toho môžeme vyvodiť a síce intervencia do online uh, hazardných hier bez pochyby vytvára alebo prináša zo sebou nové otázky a Nemali by sme dôvodiť len eh, tak, ako keby táto technológia bola absolútne neutrálna a keby to bolo všetko úplne transparentné. A preto tá myšlienka, ktorú tu spomíname, respektíve ktorá sa spomína v správe pani Moze, je tu celý rad rizík a mm, opatrení a návrhov, opatrení na vysporiadanie sa s týmito rizikami. Preto sa mi toto zdá v súlade s tým, čo vplyv techniky internetu je e, na tieto hry a tie fyzické hry sú medzi aktivitami vo všetkých členských štátoch, ktoré sú tie, medzi tými najkontrolovanejšími a je nad nimi teda najväčší dohľad, takisto aj z fiskálnych dôvodov. A ak nová technológia môže svojou bezprostrednosťou, spontánnosťou toho vzťahu priniesť nové rizika, ďalšie riziká, tak to znamená, že treba to ešte lepšie zabezpečiť a treba mať ešte silnejšie kontroly, ako pri tých online hrách, ktoré už sú nesmierne kontrolované, a ktoré prevádzkujú či už verejní alebo súkromní prevádzkovateľia. Čiže to je prvá pripomienka k tej orientácii vo všeobecnosti. A to znamená, že si nemyslím, že by sa dalo povedať, ako povedali Malcolm a Chris, že e, tá ekonomika online hier je zdravá, pokiaľ ide o legálne stránky. Mm, to by vyzeralo ako správne, ale nemôžeme z toho, že je to e, správne vyhodiť, že vo vzťahu k hráčovi nie sú určité rizika, ktoré nie sú rizikami ekonomickej povahy, ale už z definície sú to e, ľudské, zdravotné rizika, rizika podvodu a tak ďalej. A preto máme pravdu, e, keď uprednostňujeme niektoré opatrenia, ktoré na jednej strane hovoria, že je samozrejme potrebné bojovať proti všetkému nelegálnemu, pretože už z definície nelegálne online hry sú mm, nebezpečnejšie, ale hry, ktoré legálne sú schválené, ktoré sa legálne prevádzkujú, tam tiež treba mať nejaké e, opatrenia, je to odôvodnené, bez toho, aby sa spochybňovala tá skutočnosť, že môže ísť o mm, podnik úplne v poriadku a úplne legálny, ako povedali mm, Malcolm a Harris a nebudem sa teraz vraciať eh, k mojim pozmeňovacím návrhom. Pani Kalhola to veľmi dobre povedala, ako sa snažíme eh, vytvoriť celý rád spoločných pozmeňovacích návrhov, ale chcel by som za seba ešte eh, sa vyjadriť k športu. Kolega Manders urobil správu k športe v Európe a odvtedy sme boli upozornení na to, že tá hra e, hazardná môže mať aj dopad, alebo to riziko môže mať dopad na tú e, súťaž negatívny. A aj keď Chris má úplne pravdu, keď hovorí, že je potrebné, aby legálne systémy a legálne schválené podniky sa mohli zúčastniť týchto online hier na financovanie sport, športu. Treba si uvedomiť aj to, že v novom francúzskom zákone o ktorom Malcolm Harbour hovoril, ktorý o pár mesiacov um, sa bude vo francúzskom parlamente preberať. Tam bude celá jedna kapitola o tom, ako e, súkromné podniky, ktoré môžu prevádzkovať tieto hry, môžu pomôcť napríklad e, e jazdectvo alebo iným individuálnym športom a myslím, že v rámci tejto správy a pridržajúc sa cieľa tejto správy je dôležité, aby sme definovali určité opatrenia, ktoré sa musia prijať, aby hry nemali dopad na organizáciu, realizáciu a výsledky súťaží v športe. Ďakujem pekne. Pani Šaldemoze, máte nejaké pripomienky? Áno, mám niekoľko pripomienok. Nebudem ale dlho zdržovať. V prvom rade chcem povedať, že ja to nevnímam ako nepriateľský krok. V prípade, že sa chystáte vypracovať menšinovú správu, také právo máme, alebo máte, možno by ste mohli vyčkať na výsledok hlasovania vo výbore najskôr? V prípade, že tak chcete spraviť, tak ja by som to vnímal ako vyjadrenie faktu, že politicky nesúhlasíme ohľadom toho, čo by sa malo udiať v tejto oblasti a to je naša úloha vlastne v konečnom dôsledku. My sme politici a je našim právom a nesúhlasiť. Jedna vec, ktorú musím teraz uviesť, pretože naozaj ma to dosť irituje. Mali by sme si to ujasniť, pretože sa nachádzame e, v politickej nezhode a mňa frustruje, keď sú tu isté náznaky e, nezhody a nejakým spôsobom sa hovorí alebo naznačuje, že neviem dostatočne, neovládam dostatočne túto oblasť. My vieme, že existujú isté oblasti, kde je nedostatok údajov na druhej strane, e, v iných oblastiach e, to tak nie je. My sme si vyžiadali takúto správu, rozpracovali a chceme dosiahnuť nejaký pokrok. Čiže mňa hnevá, keď e, na konci zaznieva istý istá myšlienka, že nie som schopná dostatočne ovládať tú tému. Ale v podstate tu je nejaká politická nezhoda a tak sa veci majú. Keby sa nám podarilo posadiť sa na tom zasadnutí a snaží sa vypracovať nejaké kompromisné znenia, aspoň v niektorých oblastiach, tak si myslím, že by to bolo možné a potom by sa nám podarilo získať pomerne značnú väčšinu za túto správu. Posledná pripomienka. Nemyslím si, že niekto mimo tohto parlamentu existuje, kto by mal čo naj, aj najmenšie pochybnosti, že je tu e, veľká politická nezhoda. Aj napriek tomu, že je to, či je to menšinová správa alebo nie, Myslím si, že tí ľudia mimo vedia, že tu panujú politické nezhody, pokiaľ ide o postup, ktorý máme zvoliť v tejto oblasti. Ďakujem pekne, pani Šaldemoze. Hlasovanie na výbore IMKO, tak ako už bolo e, uvedené, opakujem, 11. februára a potom na plenárnom zasadnutí v marci. Ďalší bod Správa pána Kamala o mobilných telefónnych sieťach. Poprosím pána Kamala. Ďakujem pekne, pani predsednička. Mám pokračovať? Poprosím o ticho v rokovacej sále. Áno, ďakujem pekne, pani predsednička. keď som sa zaoberal touto oblasťou, tak som si ujasnil, že v podstate ide o kontinuáciu alebo pokračovanie toho prvého nariadenia. Niekoľko vodov na úvod. V prvom rade sme mali dosť málo času na to, aby sme zostavili toto stanovisko a ja spolu so stienovými spravodajcami sme sa na tomto zhodli, že to bol naozaj krátky časový úsek, ktorý sme mali k dispozícii. A ja som vypracovával tú správu so zámerom, aby sme mali dlhšiu diskusiu e, pred samotným hlasovaním. Takisto sa snažím stimulovať diskusiu e, tým môjim predloženým stanoviskom, ale skôr, ako prejdem k podobnostiam, dovolte mi e, najskôr troška spraviť krok vzad a ujasniť si kontext, v ktorom sa nachádzame. Mali by sme si pripomenúť, že telekom alebo teda telekomunikácie predstavujú príbeh úspechu v rámci EÚ a takisto by sme chceli uvedomiť, že ceny sa znížili za takéto služby v tomto sektore a keď si to porovnáme s inými sektormi alebo odvetvami, kde takisto sme boli svetkami nejaké, nejaké redukcie, tak musíme konštatovať, že ceny za mobilné služby sa znížili. A tieto zníženia e, boli zaznamenané už aj pred nejakým zásahom, aj napriek tvrdeniam, ktoré hovoria o niečo opačné. A keď sa pozrieme na iné e, odvetvia, iné produkty, iné služby, e, kde e, je istá miera inovácie, kde vidíme, že na začiatku je istá vysoká cena nastavená vysoko a potom postupom času dochádza k jej zníženiu. A takisto nie je záujem zo strany spoločnosti, aby mali tie ceny tak vysoko nastavené a aby potom z toho neplynul pre nich nejaký e, užitok. Ďalšiu vec, ktorú by sme si mali uvedomiť, je, že odvetvie v porovnaní s inými alebo na rozdiel od iných sa zatiaľ neutieklo k využitiu peňazí daňových poplatníkov nešlo nejakým spôsobom e, prosiť alebo prosíkať o peniaze smerom na vlády alebo na e, neotočili sa aj na daňové subjekty a a myslím si, že nebolo dobre, keby sme nejakým spôsobom donútili spoločnosti, aby takto postupovali. Niekoľko teraz technických e, vecí. Na začiatku odznelo nejaké vyhlásenie a myslím si, že niektoré skupiny požiadali o predloženie hlasovania a takisto aj zmenenie termínov na predkladanie. Myslím si, že to zaznelo skôr na tomto mítingu a ja s tým súhlasím. Súhlasím, aby prebehla diskusia medzi mnou a tieňovými spravodajcami. O čo som sa ja pokúsil? Snažil som sa nejakým spôsobom naštartovať diskusiu a z toho dôvodu som odmietol to, čo navrhla komisia, pokiaľ ide o e, cenové stropy a o rozšírenie pôsobnosti nariadenia o roamingu hlasovom Takisto som hovoril aj s predstaviteľmi ITRE ako gestorského výboru a oni sa spýtali, či sa nemôžeme primárne sústrediť na, ja nehovorím, že by sme tak museli postupovať, ale každopádne oni sa spýtali, či sa nemôžeme primárne sústrediť na otázky ochrany spotrebiteľa a na otázky transparentnosti. Pretože oni sa chcú sústrediť na tie časti, ktoré ovplyvňujú odvetvie a teda aj samotný výbor ITRE. tom vysvetlení alebo zdôvodňovej, dôvodovej správe e, tam je len niekoľko pozmeňujúcich návrhov, čiže e, dúfam, že to, čo sa snažím ja dosiahnuť e, s týmto stanoviskom, že aj pracovný dokument by mal byť vnímaný No, podobne, alebo takisto vo svetle takéto snahy. Jedna z kritik, ktorá zaznievala e, v rámci toho širokého spektra, je otázka, že či sme v prvom rade venovali dosť pozornosti dopadu prvého nariadenia, či bolo zozbieraných dostatok údajov, či sme mali dostatok času, prečo sa tak ponáhľame na roaming, k roaming 2, keď sme si nedopriali dostatok času na to, aby sme sa zaoberali dopadom roaming 1. Aj keď sa pozriete na niektoré údaje a snažíte sa o ich analýzu, naozaj tu si to zaslúhuje otázku, prečo sa snažíme upravovať a regulovať niektoré oblasti, kde, do ktorých sa teda púšťame, do regulácie ktorých sa púšťame. Keď sa pozrieme na údaje ERT a keď sa pozrieme na to, čo sa udialo od e, vstupu do platnosti roaming 1, tak naozaj sme e, svedkami zvýšenia hlasového roamingu a to je nespochybniteľné, medzi 15 a 20 percentami, to je v treťom kvartáli 2008, sme takisto videli nárast e, zaslaných SMS-iek, SMS roamingu. A nielen to, e, došlo k zvýšeniu tohto objemu pokiaľ ide o SMS-ky, väčšou mierou, ako tomu bolo v hlasových službách. Čo sa dá z toho e, vyvodiť? Sú to naozaj len e, veľmi, veľmi skoré údaje, ale keď sa snažíme nejakým spôsobom z tohto niečo dedukovať, tak e, potom jediný záver, ktorý z toho vyplýva je, počkajme, alebo postojme chvíľu, e, tá regulácia znížila ten objem e, menej ako v neregulovanej časti. Prečo by sme sa mali snažiť e, vo svete takýchto faktov regulovať tú ďalšiu oblasť? Ale komisia navrhla vlastne cenové stropy pre oblasť SMS-iek. Čiže otázka je, či sme vykonali správnu do, štúdiu dopadov pokiaľ ide o ten vývoj a či sme sa takisto zamysleli nad alternatívami. Viem, že niektorí sa môžu domnievať, že táto, toto stanovisko je provokatívne, ale taký aj úmysel e, tohto stanoviska, tak aby naštartovalo diskusiu. E, nemám ilúziu, že by toto mala byť e, tá konečná forma stanoviska, ktoré vzíde z tohto výboru. To nie som tak naivný, ja som to tam dal, aby som generoval diskusiu a aby som uľahčil diskusiu. Navrhujem takisto aj niektoré alternatívy, ale takisto kladiem niektoré otázky v rámci môjho dokumentu, či je roamingový trh e, samostatným, samostatným trhom. Už predtým sme o tom hovorili, keď sa pozrite na akýkoľvek podnikateľský model spoločnosti, akékoľvek spoločnosti, tak istá časť e, podniku generuje profit. Niektorí sa domnievajú, že je to nadbytočný zisk, ale zase sú iné stratové časti podnikania. A oni v podstate e, pristupujú k istej krížovej dotácii a tak kompenzujú tie straty, ktoré v niektoré časti podnikania a ten, tá roamingová vetva, roamingová časť e, by sa dala vnímať ako oblasť, kde sa generujú značné zisky, avšak využívajú sa na, na dotovanie tých státových častí. Napríklad e, takto sa dotujú v mnohých krajinách e, mobilné telefóny a dokážete pomerne drahé, nákladné mobilné telefóny získať za málo peňazí. A, a tie peniaze, ktoré strácajú z predaja, tak tie si získavajú spätne tieto firmy tým, že nám dávajú nejaké programy predplatené, alebo potom zvyšujú služby v iných častiach svojho podnikania, no teda zvyšujú ceny služieb. Keď sa začneme pozerať na jednotlivé sektory a začneme skúmať, ako fungujú teda podniky a aký je pomer zisku a straty, v podstate tu nás sa dostavuje tzv. waterbed efekt, efekt vodnej postele, čiže niekde e, prichádza k stratám a inde sa teda tie straty kompenzujú Zdá sa z tejto diskusie, že zisk je také pejoratívne slovo, zlé slovo. Ľudia tvrdia, prečo by mali tieto spoločnosti zarábať. Ale keď sa pozriete na niektorých operátorov, keď si uvedomíte, koľko zisku vlastne plinie do vreciek akcionárov, v mnoho prípadoch je to 50% eh, to, čo uvádzajú v titulkoch noviny to v podstate nie je vždy pravdivé. Často sa hradia zo zisku aj mnohé iné veci, mnohé iné náklady a takisto sa z toho platia aj investície do nových technológií. A keď sa pozriete na odvetvie mobilných telefónov, no, oni neprestane investujú do nových technológií. A jedna z vecí, e, ktorou sa zaoberá e, odvetvie mobilného telefonovania, v tejto chvíli tak je práve istý postup technologický a tie mobilné spoločnosti sú svetovými lídrami v takýchto snahách. Dovolte mi teraz našetnú niektoré alternatívy, ktoré som navrhol. Prvou alternatívou je e, nepredlženie e, doložky o e, ukončení platnosti. Čo keby sme nepredlžili túto doložku? Pred vlastne tými európskymi parlamentnými voľbami, keby sme sa snažili stanovať ceny často vychádzajú z nejakých politických diskusí skôr ako na základe nejakých ekonomických podkladov alebo vhodného a logického uvažovania podnikateľského. Ponechajme tieto veci na expertov, na tých, ktorí majú perspektívu a ktorí vedia, ako sa to dlhodobo vyvíja. A tu mám na mysli operátorov. Jedna z vecí, ktorú by sme mohli zvážiť, je, že či to ponecháme na regulačné úrady. Viem, e, že v rámci balíka o telekomunikačných službách e, došlo k pokusu dať väčší priestor regulačným úradom, ale rada to zamietla. Ešte stále však prebiehajú diskusie. V tejto súvislosti jeden z problémov a jedna z kritik, ktoré boli smerované na tento môj návrh, je, že ERG neboli schopné e, dokázať svoju nezávislosť. Sú veľmi slabé, zdajú sa, že sú na, ovládané komisiou, teda tým, komisia ťahá ich nitky ale v podstate, keď majú dokázať tú nezávislosť, tak aj pred nami budú musieť ju dokázať. E, keď to máme ponechať teda regulačným úradom, no tak musia dokázať svoju nezávislosť a musia potvrdiť, že ich rozhodnutia vychádzajú z hĺbkovej analýzy a z chápania trhu. Takisto sa snažia e, dosiahnuť vyváženosť e, z pohľadu ponuky a dopytu a Takisto som sa zaoberal otázkou doložky o nediskriminácii a do pracovného dokumentu som dal niektoré veci, ktoré hovoria za a proti ale takisto som sa oberal tým, že keby boli individuálne trhy, nehľadať nejaké riešenie, kde jedna, jedno riešenie, ktoré by všetko pokrylo. Keď sa pozrieme na trh, kde sú takéto služby, tak by sme e, v podstate mali skúmať každý jednotlivý trh, na ktorom sa takéto služby vyskytujú. A posledný návrh, s ktorým prichádzam, je e, vlastne e, výmena názorov v tejto súvislosti, alebo teda dátová, dátová, dátové služby. Nemali by sme sa toľko spoliehať na eh, tento takový stúpý nástroj eh, z cenových stropov. Mala by tu byť zavedená výmena, kde by mohli si vymieňať operátory medzi sebou eh, isté, isté, isté objemy dát. V prípade, že chcete zmietnúť zo stola takéto alternatívy, tak to spravte na základe nejakého logického uváženia a nie nerobte to nejak s iným, iným úmyslom. Treba jasne povedať a treba zargumentovať, prečo tie alternatívy, ktoré ja navrhujem, nie sú dobré. Pozrieme sa teraz na pozitívne aspekty. Sú aj oblasti, kde sa naše názory schádzajú a sú to dve oblasti konkrétne teda zhody medzi mňou a tieňovými. Všetci sa zhodujeme v otázke transparentnosti a súhlasíme s tým, že tá transparentnosť nebola dostatočná pre spotrebiteľov. Na jednom z vypočutí o Roaming 2 jeden z e, zástupcov operátorov sa viedol tak, že v prípade, že spotrebitelia chcú lepšie roamingové alebo respektíve chcú zistiť, aké sú roamingové ceny, tak majú ísť na webovú stránku. Ale to nebola dostatočná odpoveď, pretože oni, keď spotrebujú túto službu, tak ten čas a miesto, kde, ho, kde využívajú tú službu, oni chcú mať ten údaj, aby dokázali prijať informovaný informované rozhodnutie. Čiže nie je tam dostatočná transparentnosť, nedal som tam žiadne nejaké moje podnety alebo myšlienky, lebo viem, že tieňoví ich majú dostatok a ja sa teším na ich pozmeňujúce návrhy, pokiaľ ide o aspekt transparentnosti, ale takisto diskutujem o tejto veci s viacerými skupinami. Ďalšia oblasť, kde sa objavujú problémy, je diskriminácia e, voči malým e, operátorom. Ale treba sa pozrieť na situáciu malých operátorov, ktorí nie sú schopní e, vyrokovať si dobré podmienky, pretože čelia vlastne veľkým skupinám, ktoré si dokážu v rámci svojej skupiny zabezpečiť lepšie podmienky. Mali by sme ich ale rozdeliť na operátorov, ktorí sa nachádzajú na viacerých trhoch, malých operátoroch, malých operátorov, ale takisto môžu byť e, malí operátori, ktorí sú pomerne málo zastúpení na európskom trhu, ale pomerne silne zastúpení na vlastnom trhu. A ja som sa rozprával s podobnými operátormi, ktorí sa obávajú regulácie, pretože tá by v podstate odsekla značnú časť ich e, príjmov, pokiaľ ide o roamingové služby. E, tam to ponechám na túto chvíľu a teším sa na nejaké pripomienky od tieňových. Ďakujem pekne, vypočujeme si tieňových. Pán Bufon. Bulfon, please. I, I'm not sure if I... Pán Bulfon, poprosím. Neviem, či som to správne povedala to meno. Eh, ja som to pochopil tak, že je potrebné realizovať regulačné opatrenia a síce preto som to pochopil tak, že je tu celý rád spotrebiteľských organizácií, ale aj na komisii je celý rád um, oprávnených sťažností um, európskych spotrebiteľov na niekedy skutočne dramatické udalosti, teda pokiaľ ide o účty alebo účty, ktoré boli nejakým spôsobom prekvapivé. A my si to do detajlov ani nevieme vôbec takto predstaviť. Čiže z toho radu e, sťažnosti spotrebiteľov vyplýva potreba diskutovať o tom verejne. A ako už povedal pán Kamal, e, mne sa zdá byť nesmierne dôležité, aby sme tu žiadali opatrenia na transparentnosť a žiadali tak, aby spotrebiteľ, ak má dátový roaming, a využije ho, aby e, včas mal informáciu o spotrebe, aby sa sám mohol rozhodnúť, či a za akých podmienok chce tento dátový roaming ďalej využívať. Podľa mňa je dôležité, že keď hovoríme o nejakých horných hraniciach cien, tak sa to nemá definovať na obchodnú oblasť. To sa dá možno technicky alebo ekonomicky odôvodniť, ale zaujímať nás musí to, čo v konečnom dôsledku zaplatí spotrebiteľ. Pretože eh, pozeráme sa len na roaming v rámci Európy. To je naša téma. Rozdiely som si teda snažil zistiť, eh, že z čoho vyplývajú Časť dôvodov sú rôzne výšky licenčných poplatkov, ktoré vyrubujú členské štáty mm, za koncesie. Mm, nechápem, prečo v rámci Európy v jednotlivých členských štátoch sú také rozdielne poplatky za roaming. A myslím si teda, že ale ten e, koncový spotrebiteľ musí byť v centre našej pozornosti a musíme teda prijať príslušné opatrenia. A v mnohých rozhovoroch bolo potvrdené, keď som sa rozprával so spotrebiteľmi, tak mi potvrdili, že stav informácií už pri prekročení tých hraníc je veľmi nízky. Čiže to, čo so svojím notebookom, so svojou dátovou kartou alebo SMS-kou môžu spôsobiť na svojom telefónnom účte. Nikto nie je vlastne o tom informovaný. No a myslím, že by mala byť e, určitá záväzná informácia zo strany prevádzkovateľov. Myslím, že v tých pripomienkach, tuším, od ITRE bolo, že aj iné technické prostriedky, napríklad Voice over IP, treba zahrnúť do týchto úvah, pretože tento trh sa eh, vzhľadom na technický vývoj naozaj rozvia veľmi rýchlo. A som toho názoru, že by sme nemali to len tak dostatočne hasiť, dodatočne hasiť. A myslím, že tá tzv. sunset klauzula, tá ukončovacia klauzula pred rokom 2013 nie je alternatívou Eh, s ktorou by som sa dokázal skamarátiť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ako mladá som študovala v eh, Rakúsku a tá Nemčina mi je pomerne známa. Karina Jorgensen. Ďakujem pekne, využijem možnosť vyjadriť sa v Dánčine. And now you will love me. Tak, fru formand. vil sikkert huske. Ďakujem, pani predsednička. Niektorí z vás si spomenú, že na predchádzajúcom zasadnutí výboru som bola obvinená z toho, že som komunistka. Tak spravil pán Kamal, môj kolega. Ale ak som komunistka, tak potom neviem, ako označiť kolegu Kamala, ale to je úplne iná diskusia. Chcela by som ale počiarknúť, že moje názory v tejto veci nie sú diktované z Moskvy, alebo Moskvou, ale sú, alebo vychádzajú z logického uvažovania a z liberálneho uvažovania. A ja ako liberálka nechcem pristúpať k regulácii len kvôli, čisto kvôli regulácii, ale pretože máme dočinenia s trhom, ktorý nefunguje. Stretol som sa s pánom Kamalom a on prislúbil, že zostaví provokatívnu správu a treba povedať, že sa držal svojho slova v poriadku Myslím si, že návrh komisie je e, priateľný, avšak e, ten cenový strop, pokiaľ ide o SMS, SMS-ky, tam došlo k zníženiu, alebo k stlačeniu teda dole a návrhy komisie ešte stále sú na príliš vysokej úrovni v porovnaní eh, s tými nákladmi, ktoré má vlastne to odvetvie. A myslím si, že spotrebitelia by mali byť ochránení od tzv. šokov pri faktúrach. A v podstate mali byť vybavenými nástrojmi, aby dokázali anticipovať tie eh, svoje náklady v pravý čas. Určite roaming posilnil inováciu, odkedy sa eh, odstránili hranice v rámci Európy, tak aj tá komunikácia zlepšila, nemala by byť limitovaná komunikácia vysokými cenami. Tie by mali byť e, znížené na priateľnú úroveň tak, aby spotrebitelia ich mohli využívať hodným spôsobom. Vhodné a rovnovážne nariadenie by zvýšilo prístup a takisto aj bezpečnosť pre spotrebiteľov a poskytlo by im e, značnú flexibilitu. Teda, a takisto aj operátorom. Teším sa na ďalšiu spoluprácu s kolegami e, v tejto správe a mala by som možno osloviť vážnej súdruhovia. Ďakujem pekne. Nož, eh, zdá sa, že sa menia fronty pri tejto téme. Ja sa pozerám na ten vnútorný trh. Keď sa pozrieme, kto vlastne má zisk z toho roamingu, eh, ten eh, vlastne má zisk pri mobilných telefónoch aj z vnútorného trhu, pretože sú to len tí poskytovateľia, ktorí majú z toho zisk. Obyčajní spotrebitelia sú z toho prakticky vylúčení. Dnes, keby som bola v Kíle a poslala, poslala SMS-ku, v Kéli, pardon, uh, tak um, môže sa stať, že dokonca uh, ma chytí nejaká francúzska uh, sieť a bude musieť platiť roamingové poplatky, hoci posielam sms z Nemecka do Nemecka a tam niečo uh, nie je v poriadku a preto by som chcela podporiť svoju predrečníčku. Máme nefunkčný trh a preto musíme ten trh sfunkčniť a preto som toho názoru, že roamingové nariadenie by sa malo predložiť. A ešte by som chcela poukázať na jednu vec. Eh, je to naozaj téma, ktorú musíme eh, spomínať, aj keď parlament eh, za chvíľu ukončí svoju prácu až v druhom pol roku 2009 bude pokračovať a potom bude neskôr hovoriť o tom predložení. Takže musíme o tom diskutovať už teraz, musíme prijať nejaké rozhodnutie. Plne súhlasím s pánom Kamalom, že ehm, dáta ešte nemáme dostatočne k dispozícii, ale čas tlačí a chcela by som pripomenúť, že tento parlament aj tento výbor žiadal, aby SMS-ky boli zahrnuté do toho druhého stupňa my sme to žiadali a boli na to dobré dôvody. Jednoducho neprehľadné ceny v oblasti SMS-iek, ale aj v oblasti dát. A e, je tu príliš malo transparentnosti. No a keď počujem niečo o inovácii a potom e, sa hovoríme, sa rozprávame o tých telefónoch, tak e, musím protirečiť pán Kamal, pretože ja som z krajiny, kde Eh, sa dávajú telefóny s novými zmluvami, ale eh, spotrebitelia vôbec nemajú možnosť rozhodnúť sa. A myslím si, že je dôležité, aby v tejto eh, oblasti bola sloboda rozhodovania, pretože to naozaj nie je transparentné. Nechcem automaticky s novou zmluvou aj nejaký nový telefón, chcem sa môcť rozhodnúť, či nechcem radšej nejakú lepšiu zmluvu alebo kratšiu, kratšie trvanie tej zmluvy. Takže inovácia sa tiež robí na chrbte spotrebiteľov a nie je to spojené so slobodou rozhodovania spotrebiteľov. Now... Ďakujem pekne, otváram priestor pre iných poslancov, ktorí sa chcú um, vyjadriť. Pán Maderov má najprv slovo a potom pán Mábe. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. V prvom rade dovolte mi povedať toľko, že naozaj súhlasím s pánom Kamalom v tom, že naozaj potrebujeme viac informácií o implementácii prvej smernice. A myslím si, že toto je naozaj veľmi dôležité, najmä vo svetle toho prvého, teda toho prvého naredenia, opravujem sa, je takisto veľmi dôležité, aby sme, tak mali, aby sme to mali už vo svetle týchto diskusí. Nemôžeme utiecť od tej základnej filozofické otázky, ktorú otvorila. To je práve to, že Európa musela viesť. Hovorím v minulom čase, že Európa viedla v oblasti mobilných telekomunikácií. Nie som si istý, či vedieme aj dnes, ale chcem sa spýtať, aký je efekt nás regulu- pri regulovaní takýchto technológií. Naozaj nemali by sme stratiť to, že sme kedysi boli lídrami, nemali by sme stratiť ten náskok, ktorý sme mali. Dovolte mi byť ale špecifickejší pri niektorých ďalších návrhoch, ktoré mám, pretože súhlasím s tým, že transparentnosť je tou kľúčovou témou, na ktorú sa musíme sústrediť Jeden z tých hlavných bodov ohľadom transparentnosti je práve to, že ako spotrebitelia eh, budú notifikovaní o svojich eh, limitoch eh, pri odpojení. A aká je tá otázka týchto limitov? Určite to mnohí z nás zažili keď sme zrazu e, dosiahli akýsi limit, prešli sme, e, vlastne prekročili sme ten limit a zistili sme, že, my, že je mimoriadne zložité a ťažké opätovne sa pripojiť alebo opätovne získať vlastne služby a stratili sme veľmi veľa informácií a času. A najmä keď sa pozrieme na dátové pripojenia, tak je to ešte kľúčové, pretože keď niečo stiahujete a zrazu sa vám to prepojí uprostred stiahovania, tak je to veľmi, veľmi vážne a takýmto spôsobom tie dáta nemôžete obnoviť. Takže otázka z nejakým spôsobom túto tému dokážeme spraviť priateľskejšiu alebo teda ústretovejšiu voči spotrebiteľom. Mám tu v tomto smere dva návrhy. V prvom rade verím, že spotrebitelia by nemali byť automaticky odpájani. Spotrebitelia by mali dostať <clears throat> právo na to, aby si vybrali, či chcú byť automaticky odpojení potom, ako prekročia svoj limit. Mali by tu mať to právo, pretože niektorí sa možno rozhodnú, že to nechcú niesť toto riziko a potom musia znášať aj následky takéhoto rozhodnutia. No a samozrejme aj spôsob, ako, ako títo e, prevádzkovateľia vyjadrujú tieto jednotlivé limity presiahnutia, či je to do obsahu, do objemu, či je to e, vo, vo finančných sumách. Ne. Takže preto to je veľmi dôležité práve kvôli tomu, že to má pomerne veľký dopad na tie krajiny a tých prevádzkovateľov, ktorí sú čistými dodávateľmi týmito roamingu a nie exportérmi roamingu. Tak ako máme veľké a malé, tak ako máme veľké a malé členské štáty, a, tak máme aj veľkých a malých operátorov. A treba povedať, že e, ja napríklad som z krajiny, kde sú iba malí operátori. Ehm, v Južnej Európe sú e, operátori, ktorí sa spoliehajú na turizmus a to je naozaj pre nich dôležitý zdroj príjmov a je to veľmi dôležitá téma. A posledné vyjadrenie, mali by sme prieť akýsi vyváženejší prístup a v tomto smere budem predkladať pozmeňujúce návrhy v tomto duchu, tak aby sme preskúmali e, tú možnosť ochrany tých operátorov, ktorí sú čistí importéri a nechránili len tých, ktorí sú čistí exportéri. Mali by sme tu niekde nájsť nejaký, nejakú rovnováhu a takisto by sme ju mali možno dokázať nájsť aj v rámci nášho výboru, pretože to najdôležitejšie, keď sa na to pozeráme z pohľadu eh, perspektívy ochrany spotrebiteľov, je práve to, ako chceme chrániť záujmy eh, spotrebiteľov proti takýmto šokom, ale ako to zároveň chceme robiť eh, zodpovedným spôsobom, tak aby sme neohrozili dôveryhodnosť tohoto priemyslu, tohoto odvetvia a predovšetkým operátorov, na ktorých sa všetci spoliehame, pretože by to pre nás všetkých bolo naozaj mimoriadne komplikované a ťažké a komplikovalo by to našu prácu, ak by sme naďalej boli v situácii, kde by sme boli neustále odpájani, ak by sme prekračovali naše limity. Ďakujem pekne, pán Habel. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Ja by som najprv chcel prepojiť túto dnešnú diskusiu s tou podporou, ktorú som dostal z tohto výboru eh, pri svojej práci ohľadom reforiem spotrebiteľských práv, o ktorých teraz práve veľmi intenzívne rokujeme s českým predsedníctvom, to spomenul aj pánovi ministrovi už predtým. Chcem pripomenúť kolegom, že ste silne podporovali výrazný nárast e, v transparentných opatreniach, ktoré tu boli navrhované a takisto celý rad dôležitých opatrení, ktoré dávajú spotrebiteľom práva napríklad čo sa týka maximálnej dĺžky kontraktu, kvality služieb a iných transparentných ustanovení. Takže tento výbor sa už výrazne pohol týmto smerom a ja si myslím, že v tomto je naozaj veľmi správne, aby sme sa sústredili na tie absolútne kľúčové opatrenia, ktoré sú zamerané na spotrebiteľov. Tak, aby spotrebitelia mohli robiť rozhodnutia, ktoré sú e, naozaj dôležité v svete veľmi komplexných ponúk, ktoré sú ponúkané spotrebiteľom. A vidíme tu naozaj veľmi veľa takých tých balíčkov, ktoré sú ponúkané a pre, operátori sa snažia dávať nejaké si zvýhodené sázby pre niektoré krajiny a keď použijeme e, vlastne e, telefón v iných službách, máme, v iných krajinách máme iné ceny a tak ďalej. Je tu naozaj veľmi veľa takýchto aktivít a musím povedať, že som tu nikde nevidel nejaké navrhované zmeny, ktoré by, e, boli, ktoré by sa týkali dokumentu komisie. Chcem sa spýtať, či je spokojný s tým, aké transparentné ustanovenia alebo aké transparentné mechanizmy navrhuje komisia, či je s tým spokojný, alebo či to ponecháva na nás, aby sme to posilnili a zlepšili, najmä e, ohľadom niektorých tých komplexných tém, ako sú napríklad dátové roamingové balíčky, ako niekto, kto používa mobilný internet, ja považujem tie ponuky za mimoriadne, mimoriadne nečitateľné a musím si prečítať svoju faktúru veľmi pozorne, aby som zistil, aká je tá, aká je tá sadzba, ktorú mi, ktorý, ktorú mi účtujú a v každej krajine je to odlišné, takže je to naozaj veľmi veľa takýchto zložitých vecí. Jeden z mojich operátorov mi poskytuje už aj aj informáciu, keď dostávam vlastne výstrahu, keď, prestre, keď prekročím nejaký limit nejaký, e, na svojom účte. A možno by sme mali práve posilniť takéto služby, aby sme zabezpečili to, že takéto služby budú všeobecne dostupné spotrebiteľom a že tieto náklady vlastne budú e, odzrkadlené už aj v ponuke každého balíčka. Ale chcem sa vrátiť k tomu základnému princípu toho, čo je našou úlohou. Máme tu naozaj veľmi vážny argument v tomto výbore a ak si spomeniete, spomen- zmenili sme výrazným spôsobom návrh komisie o medzinárodnom roamingu, kde naozaj akceptujeme potrebu spustiť trhovú trhu, konkurenciu ale, a súťaž na trhu, ale varovali sme vtedy, že ak chceme znížiť konkurenciu, ak chceme, zni- ak chceme zjednodušiť život pre operátorov, musíme, musíte si uvedomiť, že tvo, cenotvorba je to najťažšie rozhodnutie, ktoré máte v každom biznise a hovoríme o telekomunikačnom biznise, kde máte pevné fixné náklady a musíte vlastne e, zistiť, ako maximalizovať zisky a urobiť rovnovážnu ponuku. Ak by sme chceli urobiť e, jednoduchý život, urobili by sme vlastne e, cenové stropy, pretože vy, ste to urobili, vy by sme to urobili za nich. A keď sa pozriete na súčasnú situáciu, na tú pôvodnú správu ohľadom medzinárodného roamingu, tak tu uvidíte, a nie je to žiadne prekvapenie, že spotrebiteľské ceny e, sa približujú k tým stropom. Sme prekvapení, keď tí z nás, ktorí vlastne otvorili túto otázku cenových stropov, sme práve varovali. A to isté sa stane aj s týmto SMS-ovým, SMS-kovým návrhom. Ale čo bude fundamentálnejšie, v rámci e, návrhu o SMS v niektorých krajinách a účtujú vyššie ceny, čo je samozrejme súčasť bežného trhu, ale európske ceny alebo ceny na európskej úrovni budú mať dopad na ceny na domácich trhoch. To je práve ten jasný dopad toho, že Európa jasne zasahuje do trhu. Otázne je, či to je ten správny princíp. Mali by sme v každom prípade e, do istej miery zvážiť práve takéto kroky. Čo sa týka dátového roamingu a SMS, e, chcem len opätovne nadviazať na to, čo povedal Nikola Mladenov. V súčasnosti sa nachádzame v pozícii, kde všetci mobilní operátori eh, preskúmavajú veľké investičné návrhy. Snažia sa zvýšiť datové, datovú nosnosť svojich sietí a to práve kvôli tomu, že požiadavky o dátový roaming sú veľmi silné. A to je práve kvôli tomu, že mnohí ponúkli pevné ceny a to takým spôsobom, aké sú, aký je bežný aj pre vaše počítače doma. Vidíme, že tu sú mnohí, ktorí majú veľmi atraktívne roamingové ponuky a zistia, že eh, takýto vývoj sa opakuje aj v iných krajinách lebo to je rovnaká schéma spotreby. A čo to robí to je, že to, že ľudia budú posúvať, používať e-maily namiesto SMS. Takže naozaj sa snažíme, kolegovia, povedať, že budeme zasahovať, do, zasahovať takým veľkopánským spôsobom do toho, aby sme v podstate diktovali ceny v čase, keď sa trh veľmi prudko mení, keď dochádza k veľkým a dôležitým investičným rozhodnutiam, ktoré sú robené práve v týchto oblastiach, ako je dátový roaming. A samozrejme tá posledná vec, na ktorú chcem poukázať, je to, že mnohí z vás budete používať internet, budete používať Skype, najmä v čase, keď robíte veľmi veľa telefonátov mimo Európy, ale aj v rámci Európy, pretože v podstate dostávate veľmi, veľmi nízku, máte, má to veľmi nízku cenu, keď zoberieme do úvahy cenu internetu, ale e, keď máme telefóny pripojené na internet, budete môcť mať eh, telefón, eh, vlastne hlasovú, hlasovú dátovú komunikáciu cez eh, telefóny, svojho internetu. A to je práve vtedy, keď to začne. A to ovplyvňuje roaming. Tak prečo teraz vlastne sa snažíme intervenovať hm, veľmi takýmto výrazným spôsobom do trhu, ktorý sa rázným spôsobom mení a vlastne môžeme ohroziť to, že títo operátori úplne odstránia ponuku dátového roamingu na 5 až 10 ročné obdobie. A tí kolegovia, ktorí chcú pokračovať v tomto návrhe, návrhu, aspoň ako si myslím, máme právo na to, aby sme si seme navzájom vysvetlili, prečo si strategicky myslia, že to je dobrý krok pre európskych spotrebiteľov. Ďakujem pekne, musím byť veľmi stručný, skôr ako prejdeme na ďalšiu tému, takže poprosím veľmi stručné vyjadrenie od pani komisie, pani Bibi Mišu a potom ďalší poslanci. Eh, Komisia by chcela v prvom rade poďakovať pánovi Kamalovi za túto diskusiu a tieňovi, spravodaj, spravodajcom rovnako aj za celú debatu v tomto výbore. Ako určite rozumiete, musíme poznamenať, že nezdielame váš názor, najmä ohľadom toho odstránenia cenových stropov. Práve kvôli tomu, že sme presvedčení, že toto nie je v záujme spotrebiteľov. A takisto to neslúži cieľom v oblasti vnútorného trhu. Chcem zdôrazniť to, že návrh tohoto nariadenia nie je zameraný na pevné ceny. Nie je o tom, že budeme fixovať ceny a nie je to o tom, že budeme eliminovať zisky, ako ste povedali. Myslím si, že to je práve o tom, že to je o že, vy si povedali, že si myslíte, že to je o limitovaní nadmerných ziskov. Musíme si pripomenúť skutočnosť, že roamingové nariadenie eh, vzýšlo ako výsledok zlyhania trhu práve v tomto konkrétnom segmente. A jeho cieľom bolo vysporiadať sa s nadmernými cenami alebo no, pri vysokými cenami, ktoré boli fakturované a bola tu požiadavka zo strany všetkých NRS, rovnako ako zo strany eh, Európskeho parlamentu a spotrebiteľov, tak aby sme e, urobili e, niečo a prijali nejakú legislatívu na európskej úrovni. A to samozrejme zahrňalo aj SMS. A samozrejme dostali sme požiadavku, aby sme sa vrátili k tejto téme ešte pred koncom roka 2008. Sme presvedčení, že naša dopadová štúdia je veľmi detailná a takisto vidíme aj to, že nové dáta, ktoré boli predstavené Európskou skupinou teda operátorov ERG, e sa uberajú presne tým istým trendom ako v predchádzajúcich prípadoch. Fakt je ten, že operátori si, si nevybrali vybrať vlastne tú alternatívu flexibility, ktorá je poskytovaná v tomto riadení a súťažiť a je to dôkaz toho, že tu je nedostatok súťaže. A je tomu tak naďalej na tomto trhu. To nie je názor komisie. Len to nie je teda len názor komisie, to je názor e, spotrebiteľských organizácií, e, národných regulačných orgánov a takisto aj niektorých operátorov. E, podľa nášho názoru, náš návrh je vyvážený, je proporcionálny, poskytuje flexibilitu a plne do úvahy berie vývoj, ku ktorému došlo na trhu a práve kvôli tomu v oblasti datového roamingu sme nenavrhovali žiadne e, obchodné, žiadne teda predajné regulácie, žiadne regulatívy. Vidíme, že tento trh sa vyvíja a vidíme, že tu dochádza k ďalšiemu vývoju. Takisto ale chcem poukázať na to, že komisia považuje roamingové nariadenie ako vynimočné opatrenie a rozhodne nemôžeme, e, rozhodne zdieľame teda ten názor s výborom, že by to nemalo mať, že by to nemalo byť existovať nejaké stále, permanentné nariadenie a treba si uvedomiť, že trhoví hráči musia súťažiť voľným spôsobom a to práve v, za, za, za účelom benefitu pre spotrebiteľov. Ale tomu tak v súčasnosti nie je. A práve preto sme vytvorili tento návrh. No a sme naozaj veľmi spokojní, ale teda veľmi radi pôjdeme s vami e, do ďalších diskusí ohľadom nášho návrhu a veľmi radi ho budeme ďalej diskutovať. Ďakujem pekne, chcem poďakovať tieňovým spravodajcom a takisto aj kolegom z komisie za ich vyjadrenia k tejto téme. Som naozaj veľmi rád, že e, sa vyjadrili, ako sa vyjadrili, tento zámer, môj dokument mal byť provokatívny. Myslím si, že tu je naozaj koncenzus je tu koncenzus ohľadom e, transparentnosti. A to je pre nás naozaj veľmi dôležité východisko pre ďalšiu prácu. To, čo je zaujímavé, je to, že aj keď sme hovorili s operátormi, keď som e, sa ich pýtal na transparentnosť, keď sme im hovorili o e, tvorbe faktúr a tak ďalej, oni nám povedali, že to tiež nie je v ich záujme, aby tam mali aby, sme, aby vytvárali vlastne šoky formou faktúr. Ehm, nechcú, aby tie faktúry boli privysoké a nechcú, aby z toho bola vlastne správa v novinách, aby z toho bola kauza v médiách ehm, a práve v tomto smere si musíme uvedomiť, že ehm, sme na jednej lodi, čo sa týka názorov ohľadom transparentnosti a ohľadom šokov z faktúr. Práve preto je treba povedať, že tu je veľmi veľa rôznych dôvodov, ktoré k tomuto vedú, ale Chcem ho poprosiť aj kolegu, aby sa spýtal priamo operátorov na tieto isté otázky. Jedna z tých tém, ktoré tu skúmame e, nielen tu, ale aj v iných oblastiach, je práve tá debata, ktorú budeme mať do budúcnosti a to je otázka e, tých terminačných e, sadzieb v prípade mobilných komunikácií. Jedna z tých vecí, ktoré sa objavili vo vystúpeniach, je to, že všetky náklady mali byť postavené na nákladoch. Ak naozaj budeme tvoriť ceny na základe nákladov, ak naozaj budeme podporovať takéto ceny, musíme byť veľmi opatrní v tom, čo žiadame, pretože veľmi veľa rôznych rôznych spôsobov. Tí z nás, ktorí pracovali tieto firmy a boli e, zapojení do tvorby cien, musíte si uvedomiť, že to je veľmi citlivá otázka. E, napríklad si uvedomiť, aká je takisto aj hodnotová cenotvorba. Musíme si uvedomiť, že ak budeme hovoriť o nákladovej cenotvorbe, tak všetko bude postavené na nákladoch a zistíte, že v niektorých, e, na niektorých trhoch bude mať veľmi, veľmi vysoké ceny telefónov a pretože veľmi dobre vieme, že cena, ktorú platíme za telefón, nie reálnu cenu tohoto telefónu. A pán Mladenov povedal, že ďalšia téma, ktorá je dôležitá, je otázka technológie. Je tu Wi-Fi, sú tu alternatívy, je tu vlastne mnoho roamingových Wi-Fi riešení, je tu tzv. hot Wi-Fi dostupný a tak ďalej. Musíme si uvedomiť, že je tu veľmi veľa problémov, ktorými sa musíme vysporiadať v oblasti transparentnosti a to je práve to, že chápeme to tak, že veľmi veľa, oper, veľmi veľa operátorov povedalo výrobcom eh, telefónov, že musia zablokovať niektoré služby eh, prenosu hlasu cez internet. A to je práve tá oblasť, kde môžeme my zasiahnuť a povedať, že z dôvodu transparentnosti vaši spotrebitelia musia mať tú možnosť, aby si eh, aby musia mať povolenú tú možnosť, aby naďalej mohli využívať hlasové, hlasový prenos cez internet. Pretože v tomto smere naozaj naozaj je to iba nekonkurenčné správanie. Takže môžeme v podstate podporovať technologické alternatívy voči roamingu. Musím povedať, ako povedal pán Malcolm Hervis, eh, že eh, trh s SMS-kami eh, zomiera práve kvôli tomu, že objemy narastajú. V dlhodobom meritku, keď sa pozriete na SMS-ky, keď ja teraz napríklad mám roaming a pripojím sa na na, na, na wirelessovú sieť, na bezrutovú sieť. Je tu veľmi veľa veľmi lacných bezrutových sietí. Ja radšej e-mailujem alebo posielam IM, instantné správy, pretože to je v podstate zadarmo a neposielame sms a toho bude stále viac a viac, ako sa technológie budú ďalej vyvíjať. Trochu ma trápi to, čo povedal pán Buffon že by chcel zabrániť nejakému vývoju. Mali by sme e, teda predvídať nejaký vývoj, mali by sme naozaj veľmi opatrní v tom, ako chceme predvídať vývoj. Regulátory a regulačné orgány sú vždy e, za vývojom, vždy e, vlastne len dobiehajú vývoj. A tak by to malo byť, pretože nemôžeme predvídať, aký vývoj bude, bude to mať iné veľmi vážne dôsledky. Nemôžeme predvídať, aké technológie sa objavia. Ak budeme predvídať technológie, tak prosím, musíme si dať pozor, aby sme nejakým spôsobom nelinkovali ten budúci vývoj Ďakujem všetkým kolegom, ktorí, eh, ktorí sú so mnou na tejto, na tejto lodi. pani, pani poslankyňa z Dánska, som veľmi rád, že som veľmi vďačný za vaše vyjadrenia. Nie som komunista. musím povedať, že mnohí ma považujú za príliš liberálneho na to, aby som mohol byť považený, považovaný za liberála. Som až príliš liberálny na liberálov. Ale naozaj sa pozeráme na, na očakávame veľmi plodnú debatu s vami a, a myslím si, že je dôležité, aby sme sa predovšetkým odpichli od toho, že to musí byť, že to musí byť hodnotová cenotvorba, a nie nákladová cenotvorba. Ďalej je tu potom samozrejme otázka toho, že operátori mali mať slobodu pri tvorbi toho, aká je cena konečného teda telefónu, ktorý, ktorý je ponúkaný akciový. O tom budeme ešte spolu hovoriť, pán Mladenov. Vám chcem povedať toľko, že pokúsala som sa vlastne stimulovať tú debatu tým, že odmietneme návrh komisie. Môžete brať osobne, môžete brať nejak inak, ale chcem vás len poprosiť, aby ste sa opätovne vrátili k tým 4 alebo 5 alternatívam, ktoré som navrhoval, aby ste mi povedali, čo si o týchto alternatívach myslíte pre pani Išiu, ktorá je z komisie. Pozrite, ja som pracoval v cenotvorbe aj Malkom pracoval v cenotvorbe. Keď to nazviete akokoľvek, keď to budete nazývať intervenčné opatrenia na trhu, cenové e, stropy a tak ďalej, vždy ovplyvňujete trhy. Pretože prečo by, prečo by e, operátori mali nejakým spôsobom sa rozhodnúť, že budú ponúkať služby pod cenu. Keď vedia, že za pár rokov narazia na, cenovú, na cenovú, uh, cenový strop, prečo by sa mali trápiť? Pretože oni vedia, že parlament sa vráti a bude to regulovať niekedy znova. Takže uh, ukončujem túto diskusiu a pevne verím, že toto bolo vynimočné opatrenie. Meškáme a pán Moroz Igot čaká už na svoj dokument, teda na svoje predstavenie správy. Treba povedať, že sme sa rozhodli, že oddialíme hlasovanie na pondelok 2. marca. Takže, pán Manders, nech sa páči. E, ďalšia téma sa týka ochrany spotrebiteľov a neplnoletých osôb ohľadom využívania videohier. Dank u, voorzitter. Van het ene telefoonspelletje gaan we naar de... Ďakujem, pán predseda. A teraz necháme telefónne hry za sebou a prejdeme k videohrám. Ide o stimuly, aby fungoval trh. Na mojej správe ide o negatívne dôsledky videohier, najmä o, na maloletých. V tejto správe som sa zameral najmä na zmeny na trhu. Je tu celý rad technických zmien, alebo boli technické zmeny, potom sú hry online a interaktívne hry, ktoré sa stále viac presadzujú. Za posledné roky sa stále viac ukazuje, že je stále viac videohier, stále viac sa rozvíjajú, najmä pre dospelých. Samozrejme, že to môžu hrať aj deti, A to, a to ide aj v našej politickej diskusii. V podstate som chcel povedať, že videohry vo všeobecnosti e, nie sú škodlivé a teda mm, tie, ktoré sú e, bezpečné a bez násilia, ale samozrejme vždy sú výnimky. E, experti z rôznych krajín podávali správy o situácii a úprimne povedané bolo to pre nás naozaj veľmi hodnotné vymeniť si názory, pretože som skonštatoval, že videohry môžu mať o mnoho väčšiu pridanú hodnotu pre rozvoj našej spoločnosti a my jednoducho začíname byť pristarí pre celý tento nový vývoj a musíme sa naučiť, že niečo, čo je nové, nemusí byť niečo hrozné a že musíme proti tomu prijať legislatívu. Ehm, musíme sa pozrieť na to, že ďalšie generácie môžu z toho mať prínos. A experti boli toho názoru, že 0,3% hier môže byť nebezpečných alebo môžu glorifikovať násilie, všetky ostatné sú fajn. Čiže my sa musíme postarať o to, aby v školách učitelia aby aj rodičia sprostredkovali deťom normy a hodnoty. Aj čo sa týka videohier, na to sú aj technické možnosti, napríklad ten e, varovný e, gombik červený, aby teda rodičia sa mohli postarať o to, že deti nebudú hrať násilné videohry, ak by boli toho názor, že príliš glorifikujú násilie. A to by potom sa malo zbierať v PEGI. PEGI je e, dobrovoľné združenie viacerých európskych systémov, kde ide o stanovanie vekových e, hraníc pre rôzne hry. V tejto súvislosti je dôležité, ako hovorím aj vo svojom návrhu, je dôležité dbať o to, aby politické postoje k Európe boli paralelné, aby tu neboli príliš veľké rozdiely, pretože eh, hry online nekončia na hranici. Napríklad v Nemecku je veľmi prísna legislatíva a výrobcovia hier sa stiahujú do zahraničia a ponúkajú tie hry potom samozrejme prosincom internetu aj v Nemecku. To je úplne jasné. Je dôležité, aby sme mali opatrenia pre všetkých, ktoré budú harmonizované, platiace v celej Európe aby e, sa efektívne dali zrealizovať tie vekové kontroly. Takže musíme sa navzájom e, zladiť. A potrebujeme aj možnosť kontrolovať prístup k niektorým hrám. Čiže musí sa dať kontrolovať, že hráči nie sú príliš mladí. Francúzsky expert navrhoval, mm, že by bolo možno možné stanoviť nejakú európsku identitu, ktorá by sa potom dala požívať v celej Európe, a nielen v jednej krajine. Takže to bol jeho návrh. My považujeme za dôležité, aby bola celoeurópsky harmonizovan, bolo harmonizované označovanie a samoregulácia, e, ktorú si vytvoril priemysel prostredníctvom toho PEGI, to je vlastne týmto upravené, čiže niečo sa tu už e, vytvorilo, čo samozrejme platí pre hry, ktoré sa kupujú v obchode. Tam sa kúpa, dá veľmi dobre kontrolovať, dá sa preveriť, či kupujúci dodržuje vekovú hranicu, je možné opýtať sa na preukaz, ale táto samoregulácia nepostačuje pri online eh, hrách, pri online kúpe alebo objednávkach, pretože tam je to potrebné ešte rozpracovať mm, mali by mala by tu byť teda motivácia pre členské štáty, aby tento systém PEGI prezvali do vlastnej legislatívy, pretože harmonizácia je náš spoločný cieľ. A pre, pristúpim k záveru. Včera som sa utvrdil v mojom názore, po tom, čo som si počul expertov. A síce, že nepotrebujeme špecifickú legislatívu, potrebujeme len nejaké stimuly. Francúzsky expert bol trošku mladší než ja, alebo skutočný expert. A on bol toho názoru, že áno, naozaj sa musíme naučiť zaobchádza s novinkami v našej spoločnosti. Musíme byť zvedaví, musíme sa tešiť na nový vývoj. A on uviedol niekoľko príkladov. Napríklad televízia pred 30 rokmi to bolo dielo diabla. A naši rodičia alebo prarodičia nás predtým varovali, aby sme sa dívali na televíziu. Všetko to bolo odsudzované, čo bolo v televízii. No dobré, a teraz? Teraz vieme, či si môžeme programy pozrieť alebo nie. On spomínal napríklad eh, porno eh, vysielanie. Najmä mladí ľudia veľmi presne vedia, čo si majú pozrieť, alebo <laughs> nie. To sa sprostredkováva výchovou v rodine, v škole. To sa nedá upraviť nejakými zákonmi. Ja budem eh, za to vystupovať, aby tento systém PEGI obmedzenia, teda vekových limitov, aby sa rozpracoval ďalej aj pre tie online videohry. A chcel by som, aby v systéme vzdelávania sa vyučovalo správne zaobchádzanie s videohrami, aby teda uh, aj rodičia a deti sa viac dozvedeli o tom, ako zaobchádzať s videohrami, aké sú normy, hodnoty, aby sme dokázali zhodnotiť a síce sami, či daná videohra pre nás je dobrá alebo nie. Profesor Jeffrey Goldstein povedal, že nie sú vedecké štúdie, ktoré by mm, dokladali, že ak si pozeráte videohry ako hráč alebo ako dieťa, že to má negatívny vplyv a že sa to v realite potom presadzuje. To vedecky podľa neho vôbec nie je dokázané. Avšak dôležité je, ako on povedal, že vo výchove deti vedieme k tomu, aby nesedeli 30 dní, 30 e, hodín týždene pred počítačom, pretože potom nebudú športovať, nebudú hrať na žiadny hudobný nástroj, nástroj nič sa nebudú učiť. Ale to nemá dočinenia s obsahom tých hier. To povedal profesor Goldstein. Uh, E, môže to viesť k takému nutkavému správaniu, ale to isté platí aj pre telefonovanie. To nemá nič dočinenia s videohrami a s ich obsahom. E, ide o normy a hodnoty, ktoré sa tu sprostredkovávajú. Nie je možné robiť celý deň to isté, je potrebná určitá rozmanitosť a to treba deti vo výchove naučiť. To sa musí robiť v rodine aj v škole a to treba podporiť. Dúfam teda, že kolegyne a kolegovia budú súhlasiť a ak nie, tak prosím, e, protirečte mi i hneď. Lehota na podanie pozmeňovacích návrhov je 26. január 12.00. A týmto končím svoje vystúpenie. Ďakujem a čakám na prípadne. Ďakujem pekne. Pán Angelakis ako ďalší. Ďakujem pani predsednička. Na úvod chcem povedať, že spravodajca pán Mandes vypracoval vynikajúcu správu. A keď si prečítame názov správy, ale aj návrh komisie, vidíme, že sa tu spomína ochrana spotrebiteľa najmä maloletých e, pri využívaní videohier. To neznamená, že súhlasím so spravodajcom, že videohra musí byť nebezpečná. Naopak, e, mnohé môžu obohatiť um, ducha mladých prostrednícom napríklad um, využiteľných technológií. A súhlasím s tým, že môžu mať aj dobrý vplyv na výchovu, vývoj. To sa ukázalo počas nášho vypočutia. Čiže videohry môžu mať aj pedagogický cieľ. Avšak na druhej strane musíme diskutovať o ochrane spotrebiteľa a mladých ľudí, čiže musíme sa pozrieť na to, aké sú potenciálne rizika vyplývajúce z využívania týchto videohier. E, pozitívne by to znamenalo, že Um, niekedy sa tie videohry využívajú na nejaké lekárske účely a počas vypočutia sme uh, počuli, že násilná videohra nemá za následok nevyhnutne eh, násilné správanie mladých ľudí. Nuž čokoľvek, eh, teda tie eh, štúdie, ktoré nám boli prezentované, nenasvedčovali tomu. Dôležité sú ale následovné problémy. V prvom rade nie je správne povedať, že je tu prepojenie medzi vekom mladých ľudí, ktorí hrajú tieto videohry a obsahom týchto hier. Nemusí tam byť nevyhnutne nejaký posun. Včera sme boli, teda bol predložený tento program PEGI a môže tam byť teda nesprávne prispôsobenie obsahov a veku užívateľov alebo hráčov. Ale PEGI nie je legislatívny program, je to taká samoregulácia pre členské štáty, ale myslím, že v danom momente ale v určitom momente by sme snať mali prejsť k nejakému inému druhu regulácie, pretože Zatiaľ niektorí tento systém dodržiavajú a iní nie. Ďalšie pripomienky je zákaz niektorých hier. E, v dôvodovej správe komisie sa uvádza, že len v štyroch krajinách sú zakázané videohry. Mňa to prekvapuje, pretože videohra je buď nebezpečná a násilná, alebo nie. A ak si niekto myslí, že sú nebezpečné, tak možno pre mladých a nie pre iných. Čiže musíme sa nad tým zamyslieť. Musíme sa pozrieť, do akej miery máme rovnaké pravidla na zákaz videohry vo všetkých členských štátoch. Tretia pripomienka. Tieto videohry mm, sú e, vidno v reklame, v televízii, aj v čase, kedy sa možno mladí ľudia alebo deti pozerajú na uh, televíziu a môžu tam byť nejaké násilné hry a tá reklama by sa nemala vysielať v čase, kedy sa pozerajú na televíziu deti, keď sú tie hry nasmerované na dospelých. A títo musia posúdiť, či tie hry sú vhodné pre deti alebo nie. No a na záver je to správa, ktorá sa mi zdá veľmi vyvážená. Prezentoval som uh, aj spravodajcovi pripomienky, ako sa to dá napríklad vnímať v kontexte internetových kaviarní, ktoré sú u nás veľmi populárne. Pretože, ako bolo včera e, povedané na vypočutí, závisí to od rodičov. Ale niekto môže mať záujem o väčší Eh, počet mladých ľudí v internetových kaviarniach, ktorí by sa tam hrali, pretože samozrejme z toho majú príjmy. No a um, otázka je, že aké hry môžu hrať v týchto internetových kaviarniach. Samozrejme, že um, môžu mať tieto hry viac pozitívnych než negatívnych aspektov, ale musíme sa naozaj na to pozrieť podrobnejšie. Ďakujem. Ďakujem. Neris. Mene Benoit Amon. la Ďakujem, pani predsednička. Niekoľko mojich dojm, e, dojmov, respektíve dojmov pána Beno a Amon, ktorý tu dnes nemôže byť a poprosil ma, aby som prezentovala veľmi stručne jeho uh, pripomienky, ale najprv tak osobne. Chcem poďakovať spravodajcovi za prácu vykonanú v tejto veci. Uh, Mm, vývoj v oblasti videohier, najmä čo sa týka e, cieľovej skupiny, myslím si, že naozaj si zasluhuje našu pozornosť, najmä pokiaľ ide o tých najmladších spotrebiteľov. E, ak si nemyslíme, že násilná hra spôsobuje násilné správanie v realite, e, napriek tomu musíme sa pozrieť na to, že niektoré videohry môžu byť nevhodné alebo šokujúce pre mladých ľudí, Eh, môžu tam byť eh, napríklad eh, impulzy k rasovej nenavisti a podobne. Ako už aj v audiovízii mm, sa spomínalo, je potrebné mať nejakú jednotnú ochranu spotrebiteľa a mať informácie o produktoch, ktoré sa majú vyžívať. Tieto produkty sú veľmi špecifické a preto je ťažké to označovať, keďže sa môžu predávať cez internet. Uh, Čiže musíme sa pozrieť skôr na produkt samý, nie na kodifikáciu. Nie som veľmi nadšená z toho, že spravodajca hovorí len o efektívnosti samoregulácie výrobcov možno, že by ehm, opatrenia na európskej úrovni boli efektívnejšie, ak by bola nejaká jednotná norma na území únie. Pokiaľ ide o nákup online, upriamujem pozornosť na mnohé online hry, kde je um, možnosť hrať zadarmo, ale napríklad e, je možné tam získať nejaký bonus alebo nejaký kredit. A to sú veľmi špecifické prípady. Takže Toľko boli pripomienky Beno a Amo, čo sa mňa týka. Ja sa vyjadrujem skôr ako pedagogička, ktorá e, študuje sociálnu prax. Nezabúdajme, že vždy, keď sa k tomu vyjadrujeme, e, obraciame sa na mladých ľudí, ktorí žijú normálnym spôsobom, ktorí nemajú problémy nejakej špecifickej povahy. Avšak tieto hry môžu uh, pritiahnuť aj deti, ktoré sú uh, marginalizované alebo proste v nejakej komplikovanej situácii, a ktoré potom uh, môžu uh, môžu prostredníctvom uh, takejto inšpirácie vyjadrovať nejaké svoje iné problémy a Niektoré násilné videohry sú teda aj e, zapísané na zozname produktov, ktoré spôsobujú závislosť. Takže toto sú dva javy. Jednak e, teda videohry, ktoré e, môžu mať pedagogické účely a tie sú dobré. No a takisto e, je možné vlastne využiť tie hry na iné účely, uh, vyjadrenia. Uh, Niektoré hry tiež uh, vlastne v realite boli inšpirované aj videohrami. Ďakujem pekne, pán Manders. Želáte si vyjadriť sa? Not very long time Anyway. We are Very... Avšak nie dlho, lebo ešte máme toho dosť. No, Ďakujem len veľmi stručne. Experti to včera povedali tiež. Rodičia majú hlavnú zodpovednosť. Rodičia sa musia postarať o to, a to hovorím na adresu pána Angela Kasa, ak rodičia nechajú svoje deti celý deň na ulici a nevedia, čo tie deti robia, tak nemôžu od štátu žiadať, aby prijímal nejaké predpisy a zákazy. Predsa je úlohou rodičov vedieť, čo robia ich deti celé dni. Áno, a hovorí, že sú tu deti, ktoré napríklad majú nejaké postihnutie, mentálne postihnutie, alebo sú retardované a tie hrajú videohry. No tie predsa potrebujú lekárskú starostlivosť, psychiatrickú starostlivosť. To sa nedá riešiť zákonom prístup k týmto hrám aby sme to teraz celoeurópsky zakázali, aby sme riešili problém týchto detí, to je trošku nesmyselné. To ako štátna e, inštitúcia tak či tak nemôžete kontrolovať, pretože to všetko prebieha cez internet. Experti včera povedali, že pri videohrách e, by sa nespúšťalo žiadne, e, žiadne závislosti, ale určitá obsesia môže vzniknúť Čiže ak e, sa celý večer pozeráte na televíziu, tak to tiež nemusí byť e, prejavom závislosti, ale je to určitá obsesia. Takže je to nadmerné, prehnané správanie. A posledná vec, e, čo je tiež zaujímavé, aj ja som často a pravidelne prekvapený, Spomenul by som v tejto súvislosti Wii. Tým sa môžete hýbať, môžete lyžovať, behať. To je úžasné a ja to pravidelne robím. Myslím, že kolegovia predložili konštruktívne pozmeňovacie návrhy, z toho sa teším. Takže lehota 26. január. Okay, you said the deadline for amendments and the rest... Čiže vy ste uviedli termín predkladania pozmeňovacích návrhov a zvyšok ostatné dôležité veci. 10. február je zvažovanie tých pozmeňujúcich a potom v marci budeme hlasovať o tom na plenárnom zasadnutí. Teraz rýchle prejdeme k ďalšiemu bodu. Spravodajca pán Bill Newton Dan, o chvíľu mu odovzdám slovo, ale chcem sa vás spýtať na názor. Budete súhlasiť s presunutím rozpravy o správe pána Harbora? ohľadom obstarávania vo fáze pred komerčným využitím na zajtra ráno, že by sme to presunuli. Akceptujete takéto posunutie, pretože naozaj nemáme čas na všetky témy. Ja si to vykladám tak, že súhlasíte. Pán Newton Dan, nech sa páči. Máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Som naozaj príjemne prekvapený, Také početné zastúpenie tu ešte stále je. Naozaj sú tí najlepší členovia, ktorí ostali. Nikto nesúhlasí, však. Ja som návr- e, predložil návrh správy, už bol rozdaný. Neviem, či vo všetkých jazykoch, robili sme, čo sa dalo. Chcem sa poďakovať naozaj veľmi pekne sekretariátu za tú pomoc, nám sa podarilo teda získať rôzne podkladové údaje a počty a jediné, čo chcem ešte povedať pani predsednička, je otázka, či kolegovia akceptujú tento návrh, ktorý predkladáme smerom k rozpočtovému výboru, alebo či chcú kolegovia navrhnúť niečo iné. Ďakujem pekne. Yes. Jose Ferreira, next. A Jose Ferreira, nech sa páči. Well, Um... Uh, Naše stanovisko ako skupiny, uh, bol to konkrétne Gabriel Kretu, ktorý sa podrobnejšie zaoberal touto témou a máme istú skúsenosť uh, v rámci dvoch rokov, ktoré sme strávili na roz, výbore pre rozpočtovú kontrolu a súhlasíme so všeobecným stanoviskom v správe pána Newtona Dana. Avšak chceme jasne vyjadriť, že sa tu uvádza 55% e, na úroveň alebo miera, pokiaľ ide o clá. A to nie je dostatočné. Chceli by sme lepšie pochopiť a možno by nám mohli dať vysvetlenie, prečo to bolo nastavené takto. My máme pochybnosti, že niektoré zmeny, ktoré boli prijímané v niektorých e, pozíciách komisia a dokonca aj parlamentu, napríklad správe Marian Thyssen, by mohli takisto viesť takémuto efektu e, vo viacerých položkách rozpočtu. Nemôžeme to brať len ako úmysel, teda tieto číselné údaje, ktoré e, sú tam, ktoré mali byť ako provizorné údaje. Musíme sa sústrediť na rok 2007 táto poduška, týchto 77%, ktorá je vyčlenená na programy pre ochranu spotrebiteľa, to viedlo k zníženiu v niektorých ďalších oblastiach a položkách. Došlo tam k tým transferom. Kolega Newton Dan naozaj veľmi rozumne postupoval pri jeho hodnotení. Ja by som chcel poprosiť aj komisiu, či by sa mohla nejakým spôsobom vyjadriť no, objasniť to, pretože e, my sme diskutovali o týchto častiach rozpočtu na rôznych miestach a v podstate musíme dať pozor na to, aby sme neprišli o niektoré prostriedky. Zdá sa, že sme 45% pod ten odhlasovaný rozpočet. tu nie je problémom rozdiel 23%, je to menej, ako to bolo v predchádzajúce roky. Bol by som rád, keby to bolo možné objasniť, či už zo strany komisie alebo zo strany spravodajcu. Ale dokonca aj v tejto časti postupoval veľmi dobre kolega Newton Dan. A bolo by dobre, keby komisia sa vyjadrila ešte v rámci tohto zasadnutia k tejto veci, pretože vidím tu isté presuny tejto časti a obávam sa, že by sa to mohlo potom zhoršiť následne v iných e, častiach rozpočtu. Ďakujem. Pani Rile, v krátkosti. Chcela som povedať len jednu vetu, poprosila by som pána Newtona Dana, aby pani Fortu upozornil na to, že 2.7 rozpočtová položka k colnej oblasti nebola vyčerpaná Takže som toho názoru ako predrečník, že komisia by nám to mala vysvetliť, ale najlepšie za prítomnosti pani Fortu, pretože ona zodpovedala za túto oblasť a vždy sme mali skôr pocit, že je tam príliš málo prostriedkov a nie príliš veľa. Um, Želá si komisia vyjadriť sa k otázke tejto otázke položenej? Áno, ďakujem pekne. Ja sa môžem vyjadriť len k tým eh, otázkam colným. Áno, ďakujem. Čiže môžem sa vyjadriť len e, k otázkam pladieb a vyčleneným prostriedkom 14.04 v položke, pokiaľ ide o e, platby vyčlenené, tam e, vždy boli isté problémy, pokiaľ ide operatívne položky, e, z dôvodu ťažkosti presnej prognozy e, platieb, ktoré majú byť poskytnuté na jednotlivé roky. Je tam veľa zmluv a nejakých väzaných prostriedkov a to súvisí s dlhodobými teraz zmluvami v oblasti IT. Veľa zmluv sa týka produktov a služieb, ktoré sú dodávané v istom momente, preto je ťažké precízným spôsobom stanovovať výšku finančných prostriedkov. To vysvetľuje e, zníženú mieru plnenia, ten, pokiaľ ide o pridelené člen, e, prostriedky na oblasť cieľ ten, tohto roku. Miera naplňania je oveľa vyššia v roku 2008 tam dosahuje až 97% e, pridelených prostriedkov a z tohto dôvodu je nevyhnutné prísnejšie postupovať k odhadu potrieb e, pri vyčlenovaní prostriedkov, čo viedlo k výraznému zníženiu e, medzery medzi rozpočtovanými pridelenými prostriedkami a tými, ktoré boli v skutku, využité a vyčerpané. Ďakujem pekne. Pán Newton Dunn? Áno, ďakujem pekne. Krátkosti, ale teda krátka, ale relevantná diskusia. Ďakujem pekne všetkým kolegom e, pani Rille naozaj správne poznamenala, že tam došlo k nižšiemu čerpaniu, ale hovoríme o roku 2007 a len ťažko spravíme niečo s týmto menším čerpaním v roku 2007, to už je preč. E, Naša e, pripomienka v tejto chvíli je, že nechceme, aby sa to opakovalo v budúcnosti. Je dobré, že sa vyjadrila komisia k roku 2008, ktorý už bol ukončený, avšak neprebehol ešte audit, ale že to tam bolo lepšie z tohto pohľadu. Aj napriek tomu si myslím, že výbor e, by mal zdôrazniť, že sme si všimli nižšie čerpanie v roku 2007 a že dúfame, že sa to nezopakuje pri ďalšej príležitosti. Ďakujem pekne. Termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov 30. január. Ďalej prijatie na IMKU 10. február prijatie v KON 16. marec a na plánom zasadnutí 20. Nie, 17. týždeň. Tak ako sme sa dohodli, teraz preskočíme správu pána Harbora a rýchle prejdeme k 14. Poskytovanie informácií o potravinách spotrebiteľom pani Bernadette Verňo nech sa páči. Merci, madame la Ďakujem, pani predsednička. Keďže som sa ešte nestretla so všetkými kolegami, prajem všetkým šťastný nový rok, aby sme mohli dobre pokračovať v našej konštruktívnej práci aj po voľbách. Toto je veľmi dôležitá téma. Ja som dostala veľa pozmeňovacích návrhov Čiže poslanci majú veľký záujem o ochranu spotrebiteľa. E, je to text komisie, ktorý má aj pozitívne aspekty, najmä pokiaľ ide o informáciu spotrebiteľov. Sú tu dve také základné osy, všeobecné podmienky v oblasti označovania e, potravín a označovania nutričných hodnôt. Máme tu rôzne špecifika v jednom prierezovom texte pre jeho lepšiu čitateľnosť. Občania majú stále viac obáv z kvality niektorých produktov a preto je rozhodujúce, aby spotrebitelia dostali všetky informácie, ktoré potrebujú Eh, pre eh, ochranu zdravia. A myslím, že ste správne pochopili tému, pretože počet eh, pozmeňovacích návrhov viac ako 200 naznačuje význam tejto témy. Čiže je to tento počet pozmeňovacích návrhov, ktorý ma viedol k tomu, aby som požiadala o odloženie hlasovania vzhľadom na prázdniny a me, teda nový rok sme nemali čas dosť to preskúmať. A myslím si, že by bolo dobré presk- diskutovať to opäť a pozrieť sa na to, čo môžeme robiť. Ja, keď si zoberiem všetky tie pozmeňovacie návrhy, uvedomujem si, že s niektorými z vás, najmä s tieňovými spravodajcami, napríklad pánom Hidnom Harrisom, môžem vypracovať zaujímavé kompromisy k mnohým týmto pozňovacím návrhom. Myslím si, že hlasovanie by bolo jasnejšie, keby sme mali kompromisy a možno keby sme niektoré rozpory prekonali, ktoré medzi nami sú. Ja naozaj chcem upresniť, že nie je dôležité, aby sme mohli tak povedať, zneutralizovať niektoré dobré časti tej správy komisie aby sme si mohli vymieňať aj s komisiou a s výborom pre polnospodárstvo, ktorý tiež odloží svoje hlasovanie, pretože oni o tom musia ešte diskutovať, aby sme mohli teda diskutovať s Agri a s Envy, ktorí tiež odložili svoje hlasovanie. Čiže myslím si, že je dôležité pri takýchto témach nechať si dosť času. Bola som prekvapená v tej istej skupine, no, o, spravedlňujem sa, že tu tak hovorím, Myslím, že s pánom Hitnom Harrisom sa dopracujeme k dobrým kompromisom, ale prekvapil ma počet um, pozmeňovacích návrh z niektorých častí vašej skupiny, ktoré idú len uh, smerom na priemysel, je to všetko tej istej osoby, bez toho, aby sa zobrali do úvahy záujmy a požiadavky spotrebiteľov, teda pokiaľ ide o informácie, bezpečnosť a zdravie. Čiže toto nariadenie bude mať dôležitý dopad aj na producentov a myslím si, že môžeme nájsť kompromisy k rovnováhe pri realizácii týchto ustanovení, možno aj nejaké mm, derogácie. Pokiaľ ide o derogácie pre alkoholové nápoje, tam sme viacerý, tam viaceré skupiny navrhli prakticky rovnaké pozmeňovacie návrhy. Ja myslím si, že sa môžeme dopracovať k nejakým kompromisným e, návrhom pána Tubona, Hitna, Harrisa a tak ďalej. Ak je tam viac ako jeden stupeň alkoholu a potom špecifické úpravy, o tých lehotách môžeme ešte diskutovať. Ja som skôr na, za tie 3 roky, aj keď niektorí tu vazujú 5 rokov a tak ďalej. Môžeme o tom spolu uh, diskutovať, čiže pokiaľ pôjde o určité sflexibilnenie produktov um, alkoholových. Čo sa týka sflexibilnenia opatrení pre nebalené produkty, alebo kde veľkosť e, etikiet, ktoré sa používajú, e, tam môžeme o tom diskutovať. Ja som otvorená, nevidím nejaké, nemám prekažky v hlave. Môžeme o tom diskutovať, aby sme našli riešenie, čo najvyváženejšie, aby sme zachovali aby sme chránili teda výrobcov, spotrebiteľov a aby sme zobrali do úvahy aj tie obmedzenia, ktoré sa uplatňujú na e, etikety. Pokiaľ ide o nutričné hodnoty, navrhla som grafický systém na tom balíku, pretože si myslím, že to je dobrý uh, systém. Je to taký, taká trikolóra, kde môžu byť napríklad e, uvedené percentuálne podely dennej odporúčanej dávky. Môžeme diskutovať o modalitách, e, pokiaľ ide o počet tých prúkov, ktoré sa majú na tom balení uvádzať, ako to má byť uvedené, či v gramoch na porciu a tak ďalej. Myslím si, že treba definovať aj to, čo rozumieme pod krajinou pôvodu a pôvodnou krajinou to môže byť trošku e, komplikované, ako to sformulovať na etikete. Aby sme naozaj pokročili, myslím si, že do hlasovania to ešte môžeme dosť vylepšiť a všetko to, čo sa týka záujmov spotrebiteľa, berúc do úvahy pripomienky výrobcov, tam samozrejme beriem všetky pozmeňovacie návrhy, ktoré predložila napríklad pani Rojtová eh, ohľadne alergenov gluténu, pani Schaldemoze nadniesla tr, eh, problém eh, tukov eh, a všetko to tu mám po anglicky, niektoré tie štúdie, ktoré robila komisia, k rizikám týchto uh, masných kyselín. A ja som si to naozaj veľmi zbežne prečítala. Je to teda veľmi nebezpečné pre zdravie, najmä pokiaľ ide o kardiovaskulárne choroby alebo rakovinu prsníka, takže myslím si, že my sme sa mali vrátiť k tým pozmeňovacím návrhom, aby sme sa dopracovali ku kompromisom. Na druhej strane uh, potom sú tu ale aj také návrhy, aby sa vypustili niektoré dobré časti textu. A to sú časti, ktoré sa zameriavajú len napríklad na agroalimentárny priemysel, agropotravinový priemysel. No a môžeme sa, môžeme sa pozrieť napríklad na ich podiel na nárast niektorých eh, chorôb, no ale toto je podľa mňa veľmi op- veľmi e, nebezpečné pre našu dôveryhodnosť. E, ak by sme postupovali e, neobozretne, takže ďakujem všetkým, ktorí predložili pozmeňovacie návrhy, aby sa zlepšil tento text. Ďakujem a dám slovo tieňovým spravodajcom Heaton Harris ako prvý. Ďakujem pekne, pani predsednička. Myslím, že by som mal poďakovať aj spravodajcovi za to, že sme sa dohodli, že toto hlasovanie sa oddiali, pretože sme trochu ďaleko od tých kompromisov, ktoré ste spomínali. Sme, až teraz sme tvárov tvára, doposiaľ sme si vymenili iba e-maily, takže naozaj nám zostáva veľký kus práce, ktoré treba spraviť. Takže ďakujem pekne za to eh, oddialenie. Súhlasím s tým, že naozaj by sme mali dospieť k dohode v mnohých oblastiach a to najmä k tejto konkrétnej téme. Pochopil som, od vás, eh, pochopil som od vás, že by ste chceli riešiť eh, ten pozmeňujúci návrh pána Karasa. Niektoré sú z nich dobré, eh, niektoré ale bude nevyhnutné prediskutovať. Myslím si, že budeme musieť hľadať kompromis, budeme musieť hľadať spôsob, ako ich zapracovať. V každom prípade musím povedať, že plne pripúšťam, že nechápem úplne tú vedu, ktorá je v pozadí toho, čo, o, čo sa, čo, o čom tu diskutujeme. A naozaj sa s tým snažím zápasiť, aby som to pochopil. Takže na druhej strane ale zase rád by som dostal dobré rady od ľudí. A možno to je výhoda toho, keď ste vo veľkej skupine, keď máte ľudia ako je pán Karas, ktorí vám pomôžu a pevne verím, že na druhej strane treba povedať, že je dobre, že moja politická skupina je malou platformou a nespôsobuje veľa problémov. A teraz e, k tým viacerým témam, ktoré sa tu objavili a o ktorých by sme e, sa mohli dohodnúť, alebo na ktorých sa možno dohodneme, že sa nedohodneme. A treba povedať, že začneme tými veľkými najprv teda. Je to JDA alebo, alebo semafory. Myslím si, že v tomto smere Väčšina z nás sa dohodla, že GDA je asi to, čo GDA je to, čo väčšina ľudí chápe, čo pozná. Potom tu je otázka, či to je proporciálne na 100 gramov. A to už je, to už je mm, otázne. Veľmi veľa ľudí robí oboje, či to máme uvázať na 100 gramov alebo proporcionálne, závisí to od toho, aký je veľký produkt. Je to naozaj veľmi zaujímavá debata, ktorú sme v tomto smere mali. Potom je tu ďalšia vec, čo dávame na, to dávame na prednú stranu alebo do teda hlavnej časti toho obalu, alebo či to budeme dávať niekam inám na obale. No a to je celý rad rôznych organizácií, ktoré lobujú, aby sme to dávali dopredu, na, tak by sme dávali všetko na prednú stranu balenia. Tým pádom by neexistovala zadná strana balenia, lebo všetko je bolo vpredu. Ale je veľmi zaujímavé zistiť, ako sa nám to podarí uzavrieť. No a e, máme tam potom otázku, či to má byť kilojoule, kilokalórie alebo kilo už čokoľvek. Takže už, už podľa toho, aký majú ľudia na to názor, v akých energetických jednotkách sa to má merať. Ja som, minim, ja som naozaj presvedčený, že dokážeme nájsť nejaký rozumný kompromis najmä eh, k veľkosti toho fontu, ktorý má byť použitý. A nemôžem veriť tomu, že sme o tomto tak dlho hovorili a ešte sme sa nedostali k veľkosti fontu, ale som naozaj presvedčený, že medzi nami všetkými v tomto není žiadna politika. Toto je naozaj len a len o tom, že potrebujeme urobiť nejaký zmysluplný návrh, tak, aby spotrebitelia mohli chápať, že to je čitateľné, že to, bude, že to nebude nezmazateľné, nemôže to byť e, zauniteľné a musí to byť predovšetkým zrozumiteľné. Všetci súhlasíme s tým, že tie návrhy, ktoré boli obsahnuté v návrhu komisie, to nesplňali celkom a som si celkom istý, že to dokážeme pozmeniť tak, aby to bolo efektívne. Jediná skupina, ktorá lobovala za to, aby, zachoval, aby zachoval návrh komisie, je asociácia európskych spotrebiteľov a keď som hovoril s, celý, s celým radom rôznych spotrebiteľských organizácií v iných členských štátoch, tak eh, rozmýšľal nad tým, že či, to vôbec, eh, či sa vôbec s niekým dohodli predtým, ako začali takto lobovať. Pretože eh, nikto iný to nespravil. Ospravedlňujem sa, zvonenie telefónu, to bola moja matka. Kontroluje, že či sa správne stravujem. A samozrejme musíme kontrolovať asi tvrdšie v každom prípade treba povedať, že musíme dospieť nejakému kompromisu, ktorý bude fungovať pre všetkých, najmä čo sa týka veľkosti fontu a čitateľnosti. Ďalej, a predstavenie z, výži, z živín, tabulka alebo podoba, ako to bude mať. Na tom sa všetci dohodneme. Každý súhlasí s tým, že tento parlament by mal mať nejaké vyjadrenie k tým zmenám, ktoré v tomto budú spravené. Nemali by sme to ponechať len na komisiu do budúcnosti. Takže v tomto smere som naozaj presvedčený, že dokážeme spolupracovať a myslím si, že to ale bude pomerne dlhý kus, veľký kus práce, ktorý nás čaká. Treba povedať, že zostávame v tom istom hoteli v Štrasburgu, takže sa môžeme stretnúť na kávu a niekedy to dohodnúť. Dobre, keď hovoríme o diete, tak to bol pán Vincent Čečo, ktorý povedal, že e, on toľkokrát zjedol svoje slova, že tým pádom si zabezpečil vyváženú e, životosprávu, životosprávnu dietu. Pán Triby bude ďalším rečníkom. Len vám pripomínam že za 10 minút budeme musieť ukončiť. Ďakujem pekne, budem veľmi stručný a chcem zablahoprieť eh, spravodajkyni. Eh, myslím si, že oberáme naozaj správnym smerom eh, k tým označovaniu živín podporujem to, aby to boli teda pevné živiny, alebo teda tie stabilné živiny uvedené na prednom obale. E, myslím si, že e, po tých informáciách, ktoré dala komisia, ako diskutovala so všetkými e, zainteresovanými skupinami, mala by predstaviť nejaké záväzné pravidla. Tieto pravidlá by mali byť k dispozícii ešte pred vstupom legislatívy do, pravi, do platnosti a práve preto sme navrhli pozmeňujúci návrh a v tomto smere vidím, že tu je celý rad rôznych návrhov, najmä na margo toho, ako vyriešiť problém čitateľnosti, tú krízu čitateľnosti. Teraz e, k povahe našich ustanovení. Mal som celý rad rôznych stretnutí s rôznymi aktérmi a musím povedať, že stále si myslím, že ak chceme akúsi koherenciu, e, zjednodušenú a čitateľnú legislatívu v Európskej únii, tak v takom prípade by sme nemali umožňovať, aby v tomto smere platili národné pravidlá. E, čo sa týka nápojov, alkoholických nápojov, stiahujem svoj pozmenujúci návrh. Pôvodne sme chceli navrhovať 5-ročné obdobie, aby komisia vytvorila návrh, ale podecháme tam trojročné, eh, trojročné obdobie, ako navrhuje pani spravodajkynia. krajina pôvodu, myslím si, že v prípade krajiny pôvodu, alebo teda miesto pôvodu malo by to byť eh, eh, uvedené, keďže zlyhanie môže zavádzať spotrebiteľa. Ďalej, čo sa týka iných tém, myslím si, že uvádzať krajinu krajinu pôvodu charakteristickej prímesi by bolo zavádzajúce. Práve preto si myslím, že je dôležité uvádzať krajinu pôvodu ingrediencií, ktoré tvoria viac ako 50% zložku potravy, a teda, alebo tú hlavnú zložku danej potravy. Ďakujem pekne. Yeah. Pán Schwab má ďalej slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Stručne viackrát sme hovorili o kolegovi, ktorý tu dnes nemôže byť a on ma poprosil, aby som niektoré veci prevzal. Pána Itona Herisa, to, ten nám bude chýbať po tom, čo opustí tento parlament, ale každopádne ma poprosil teda kolega, aby som 5 vecí v krátkosti objasnil. Najskôr e, prozba e, kolegu Karasa, aby sa e, upravovala výška písma. Ide tam o jasnosť informácií a takisto aj na čitateľnosť, ale tu na to nezávisí tak od výšky toho písma a on sa nechce pripojiť tomu kompromisu e, národné schémy, národné režimy, ďalší bod, tu, keď ponecháme dvere otvorené pre tzv. národné prvky, tak to by bolo nejasné pre spotrebiteľov a takisto aj drahé pre výrobcov, preto potrebujeme európske riešenie. Aj tu na naozaj veľký súlad. Takisto pokiaľ ide o označovanie, tak tam kolega Hittenheris povedal všetko. E, ďalej označovanie pôvodu, o, nehovor, o tom už hovorila pani Berňo. Pán Karas to vníma skepticky, pretože pôvod všetkých primárnych ingrediencií e, uvádzať takýto pôvod e, to by mohlo viesť k groteskným situáciám, nakoľko nie všetky prvky e, nevyhnutne pochádzajú, e, alebo môžu pochádzať z rovnakej krajiny, povedzme z Rakúska, a preto naozaj si myslím, že v konečnom dôsledku môžeme sa dopracovať dobrému kompromisu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani môžem mať slovo. Ďakujem pekne treba povedať, že to je naozaj úžasné vidieť, že môžem do veľkej miery súhlasiť eh, s Christopherom Hittom Harrisom. To sa nestáva tak často. Eh, naozaj nám to bude trvať eh, nejaký čas, kým dospieme k dohode ohľadom všetkých týchto vecí a všetkých týchto pozmeňujúcich návrhov. Takže na tom budeme pracovať. Len jedna poznámka. Myslím si, že je naozaj veľmi dôležité, aby v, keď sa rozhodujeme medzi jednou vecou a druhou vecou, aby tie informácie, ktoré máte na, pred, či to informácie na prenesanie obalu alebo zadnej strane obalu, je to otázka akéhosi vkusu čo si myslíte, že je najlepšie pre spotrebiteľov, ale je tu istá časť informácie, ktorá je veľmi dôležitá a to sa týka najmä zdravia, ľudského zdravia. Um, otázka takisto aj transmastných kyselín. Je takisto dôležité, aby tam mali informácie o proteínoch, pretože to, to sú istí ľudia, ktorí môžu mať choroby, ktoré, e, ktoré spôsobujú to, že musia vedieť o obsahu proteínov a obsahu takýchto kyselín. Takže je veľmi dôležité, aby tieto informácie, ktoré sú dôležité pre e, spotrebi- zdravie spotrebiteľov, boli uvedené na obale. E, v ostatných prípadoch je to otázka skôr toho, aký máte názor alebo aký je váš vkus, alebo čo si myslíte, že je dôležité pre spotrebiteľov. Ďakujem pekne a posledný rečník mal byť z komisie, ale chcem povedať aj ja ešte jednu vec. Keď som ja začala, e, keď som sa ja dostal do veku, keď som sa začala zaujímať o nutričné informácie, o vyživové informácie, už som ich nikdy viac nevedela vidieť. Už som ich nemohla vidieť, lebo ten fond bol príliš malý. Pán Nikola Polu, nech sa páči. Eh, merci, madame la Ďakujem, pani predsednička. So zaujímavom sme si vypočuli názory tohto výboru. Preskúmali sme si rôzne pozvaňovacie návrhy, takisto sme mali príležitosť vyjadriť sa aj počas prezentácie správy pani Verňo a vyjadrili sme našu spokojnosť s návrhom správy, ktorý považujeme za veľmi konštruktívny. Takže ale na druhej strane zdieľame názor pani Verňo, pokiaľ ide o počet niektorých pozmeňovacích návrhov, ktoré idú proti záujmom spotrebiteľa, takže komisia vo všeobecnosti by pristupovala veľmi otvorene k skúmaniu pozmeňovacích návrhov, ktoré možno viac ohľadnia záujmy priemyslu, majúc na pamäti zámer tohto návrhu, ktorý je v prvom rade e, zlepšiť informácie pre spotrebiteľa. Takže pozmeňovacie návrhy, ktoré podkopávajú cieľ komisie, e, ktoré by v niektorých oblastiach zachovali existujúci systém, tam by sme mali veľké pochybnosti, veľké výhrady akceptovať takéto pozmeňovacie návrhy. Takže myslíme si, že je dobré odložiť to hlasovanie, ak by bolo tak možné dopracovať sa ku kompromisom, ktoré nám uľahčia pokrok v tejto veci. A sme samozrejme k dispozícii, ak e, potrebujete si niečo vyjasniť k niektorým témam. Chcela som len sa vyjadriť k alkoholickým nápojom, ktoré ste tu spomínali. Je tu určitá tendencia všetky alkoholické nápoje um, so všetkými zaobchádzať rovnako a sú tu výjimky, ktoré by sa týkali všetkých aj tých tzv. alkopops nápojov a s tým určite by sa nemalo zaobchádzať rovnako ako s vínom alebo liehovinami, mm, majú svoje zvláštnosti. Sú to e, nápoje, ktoré sú miešané s normálnymi nápojmi bez alkoholu. Malo by to byť normálne označované a väčšinou to e, vlastne užíva veľká časť mladej, mladých ľudí. Čo sa týka nebalených produktov, pre nás je veľmi dôležité, aby informácie, aby tá povinnosť dávať informácie o alergénoch bola e, aj v tom záverečnom texte. Uvedomujeme si, že sú tu určité alternatívy, aby sme sa vyhli e, zbytočnej záťaži pre operátorov, prevádzkovateľov a treba to tiež, e, chceme to tiež sami preskúmať. Takisto pokiaľ ide o krajiny pôvodu, videli sme tu určitý počet pozmeňovacích eh, návrhov, ktoré chceli eh, úplne mm, potlačiť tento návrh komisie a tam tiež máme veľké výhrady. Ako sme už povedali, sme ochotní preskúmať mm, prostriedky na zflexibilnenie eh, tejto veci, ale úplné zrušenie by spôsobilo, že by sa zhoršili informácie pre spotrebiteľa. Takže toľko naše pripomienky. Ďakujem. Now we finally... Teraz sa môžeme konečne pobrať k záveru tejto diskusie a slovo pani Pinion. No už počujte, myslím si, že čas bol potrebný. Ubezpečujem pána Švába, že mám aj pozmeňovacie návrhy pána Karasa. Nem, nezrušila som všetko. A Myslím si, že treba o tom diskutovať. E, body, ktoré spomínal pán Heaton Harris, o tom budeme diskutovať, čo sa týka alkoholu. Tak ako spomínala komisia, môžeme o tom tiež diskutovať. Podstatné je, aby tu boli rôzne formy, čo sa dá na prednú stranu, na zadnú stranu, kde sa uvádzajú alga, alergény pri tých balených, nebalených výrobkoch. Myslím si, že je absolútne nevyhnutné zachovať si informácie k dispozícii pre spotrebiteľa. A možno, že by to nemuseli byť nejaké systematické uh, súbory, ale je to veľmi dôležité o tom diskutovať. A myslím si, že podstatné je, aby sme našli niečo jednoduché, uh, teda nejaká plná harmonizácia, ako to niektorí žiadali v tých 27 krajinách, o tom ani nesnívam. Mm, Bohužiaľ, zázraky sa nedejú, ale uh, myslím si, že uh, mohli by sme mať nejaké logá, jasné znaky, farby, teda zásadné veci, jasne označené, jasne čitateľné. Videla som to pozmeňovacom návrhu uh, čiaravému kódu. A keď sa napríklad to maslo v obchode preverí, tak eh, predstavte si nejakú 60-70 ročnú babičku, ktorá má problém vôbec nakupovať a teraz má všade čítať tie etikety, čo je na tom čiarovom kóde, no to je jednoducho nepriateľné. Takže takéto pozmeňovacie návrhy ma skutočne rozčulili. A myslím, že jednoducho je to nepripustné, ale Potravinový sektor e, nemôže byť aj sudcom, aj stranou v spore. A e, to nie je dobré pre spotrebiteľa. Našim cieľom je ochrana spotrebiteľa a na to sú potrebné informácie, e, aby mohol sa zodpovedne postaviť k svojmu zdraviu, pretože je potrebné, aby začali byť zodpovední občania. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne vám verným, ktorí ste vytrvali Budeme pokračovať zajtra ráno na tom istom mieste ako dnes a prvou témou zajtra ráno je pani komisárka Vasiliu. Takže buďte prosím tu.